Mali sme niekoľko rozhovorov. Neviem, je to, prosím, tlmočenie v arabčine. Funguje arabština? Übersetzung vorhanden? Können die Dolmetscher mir ein Zeichen geben? Does it work now? right channel. Does it work now? Ja. Herr Präsident, herzlichen Dank, äh, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Pán äh, äh, predseda, členovia Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že sa stretávame v tomto dôležitom čase, kedy by e, mohlo nastať prímerie v Sýrie, že by sa mali ukončiť vojenské akcie. E, prichádzate z Talianska. Za posledného pol druhá roka sme sa stretli niekoľkokrát. Stretli sme sa v Berute, mali sme niekoľko diskusí a mali sme príležitosť hovoriť o vývoji v tomto regióne, ktorý, ako veríme, sa stane mierový e, vzhľadom na konflikty medzi jednotlivými politickými a náboženskými skupinami v tomto regióne, tak je postihnutá aj vaša krajina, ktorá prechádza rôznymi e, ťažkosťami udalosťami, ale sme svedkami toho, že vaša krajina už prijala 1,4 milióna utečencov, pritom celkový počet vašich obyvateľov je 1,5 milióna, takže to, tá záťaž, ktorú predstavujú utečenci pre vašu krajinu, je pre nás priam nepredstaviteľná. My už teraz si myslíme, že sme vystavení obrovskému tlaku vzhľadom na náklady spojené s utečencami, ale keď si predstavíme vašu krajinu, vašu krajinu ktorá musí poskytnúť útočisko takémuto obrovskému počtu ľudí, tak vidíme, že toho ešte dosť nerobíme. A chcel by som hneď na začiatku e, poukázať na túto skutočnosť. A týka sa to aj Sýrie. E, Je potrebné, aby sme vo vzťahu k Sýrii urobili viac aj z dôvodu zmiernenia tlaku na vašu krajinu. Vy robíte, čo sa dá, a bolo by dobre, keby ste nám povedali viac o vás, o vývoji vo vašej krajine za posledné dva roky. V zásade nemáte prezidenta krajiny už dva roky, lebo sa vám nepodarilo na ňom dohodnúť, ale e, kresťanský kandidát nebol priateľný a vaša ústava neumožňuje, aby sa prezidentom vašej krajiny stal kresťan. Uh, E, a takisto, pokiaľ ide o šítov, e, myslím, že by ste nám mohli dať niektoré dobré správy a e, dokázať, že krajina je na správnej ceste, aj napriek vnútorným problémom. Libanon sa hovorilo u nás na školách, že Libanon je švajčiarskom Blízkeho východu. A my E, vidíme, že sa snažíte e, zjednotiť kresťanov, šítov a sunitov a veríme, že v tomto smere by Libanon mohol predstavovať príklad pre zvyšok regiona, regionu. E, žiadna iná krajina tam nemá podobný potenciál, ako má Libanon tak e, možno, že v, tejto, v tomto čase e, je potrebné, aby sme spoločne pracovali na takomto cieli a týmto vám e, s veľkým potešením odovzdávam slovo. سيد الرئيس الزملاء الكرام بداية أشكر مجلس النواب البلجيكي ورئيسه Vážený pán predseda, dámy a páni, v prvom rade by som sa chcel poďakovať belgickému parlamentu a potom aj Európskemu parlamentu za toto stretnutie, ktoré tu bolo zorganizované v rámci výboru pre zahraničné záležitosti. Som veľmi rád, že sa tu môžem stretnúť s členmi európskych parlamentov. Ehm, chcel by som vás ehm, pozdraviť pri tejto príležitosti a chcel by som uvítať to všetko, čo nám bolo ponúknuté z hľadiska pomoci pre libanonský parlament a ehm, financie, ktoré poskytol Európsky parlament. Tieto financie E, do roku 2016 boli vynaložené na program e, posilňovania parlamentnej kontroly. Tento Ehm, program exist- v, v rámci nášho libanonského parlamentu pôsobí stály zástupca Európskeho parlamentu a chcel by som ehm, pozdraviť Európsky parlament a oceniť Európsku úniu ehm, aj Belgicko, ktoré prejavujú záujem o dianie v Libanone a na Blízkom východe. E, to všetko sa deje v geografickom kontexte, do ktorého je zapojený Libanon aj niektoré ďalšie krajiny. E, máme s Európskou úniou historické, kultúrne, obchodné vzťahy od e, nepamäti a naše obchodné vzťahy a vzťahy medzi Európou a našimi predkami boli dokonca ešte intenzívnejšie. Chcel by som um, vyjadriť ocenenie vašim vládám a za snahu zmierniť napätie existujúce na Blízkom východe e, treba sa zamerať na boj proti terorizmu bez toho, aby sa nejakým spôsobom narúšali e, nejaké e, chulostivé otázky pre tieto krajiny, pretože takéto snahy zlyhali E, pokiaľ ide o e, operácia, pokiaľ ide o pôsobenie západných krajín v krajinách na Blízkom východe a v Ázii dokázali, že niekedy nie sú celkom tieto aktivity v záujme našich národov. Veľká časť problémov, pokiaľ nie úplne všetky, e, sú Eh, interného charakteru a eh, je eh, treba, aby sme sa nezahrávali s ohňom, aby sme nerobili diablových advokátov a je potrebné, aby sme my využívanie našich národných zdrojov zlepšili, pretože jednotlivé nástroje ktoré sa používajú, by sa mali obmedzovať iba na spoločné záujmy, ako tomu bolo v prípade dohody 5 plus 1 s Iránom, ako aj v prípade ďalších dohod s Európou. Vo svojom vystúpení by som sa pokusil načrtnúť realitu situácie v Liba- Libanone. V prvom rade eh, politické napätie súvisiace so zaujatím stanoviska k zlyhaniu, ktoré predstavovali eh, prezidentské voľby v Libanone. To je jedna vec. Libanon má ústavné a politické problémy, ktoré sú podobné problémom Európy, ale, eh, tie, ale Libanon našťastie neupadol do uh, Eh, občianskej vojny. My, Libanonci, sme dokázali nastoliť dialog, na, do ktorého boli zapojení všetci zodpovední aktéry našej krajiny. Hovoríme o všetkých aktuálnych otázkach, vrátanie zlyhania prezidentských volieb, vrátanie posilňovania armády a všetkých ďalších otázok, ktoré sú predmetom eh, pravidelných eh, rozhovorov. E, organizujeme aj bilater, bilaterálny dialog medzi e, súčasným a budúcim vedením Hezbola a snažíme sa e, tie silné politické napätia zmierniť a znížiť riziko nesúladu medzi jednotlivými frakciami islamského obyvateľstva. Chceme zachovať občianský zmier E, ďalej, e, my e, máme ťažkosti spojené aj s prítomnosťou 1,5 milióna utečencov zo Sýrie, ktorí sa nachádzajú na území našej krajiny. K ním treba samozrejme pripočítať aj prítomnosť milióna palestinských utečencov. E, nikdy som nepočul o krajine, ktorá bola ochotná prijať takýto počet utečencov, ktorý predstavuje polovicu jeho obyvateľstva. E, počet obyvateľov Libanonu e, nie je vyšší než 4 milióny, pritom počet utečencov sú 2 milióny. My sa snažíme poskytnúť e, útočisko ľuďom, ktorí utekajú pred konfliktmi v regióne. A vynakladáme na to veľké prostriedky. Pomáhajú nám aj prostriedky z OSN, z Fondu OSN pre utečencov. Palestínci boli však svedkami postupného znižovania eh, finančných prostriedkov, ktoré sa im eh, v minulosti prideľovali eh, Okrem toho sa e, týmto utečencom poskytujú rôzne služby, e, zabezpečuje sa pre nich elektrina a podobne. Bolo by potrebné, aby Libanon nebol zdrojom ktorý by exportoval problémy utečencov do iných krajín. My sa snažíme riešiť naše problémy predovšetkým politickým spôsobom. Radi by sme opätovne zdôraznili našu vôľu plne spolupracovať s Európskou úniou pri riešení týchto problémov. Po štvrté, obrovský prílev utečencov predstavuje aj veľkú príležitosť na to, aby sa uh, Eh, je, je teda potrebné, aby sa riešil tento problém, pretože eh, zvyšovanie počtu utečencov živí eh, európske pravicové zoskupenia a je potrebné, aby sme predišli tomuto e, využívaniu otázky utečencov. Dúfame, že sa nám podarí vytvoriť v Libanone rôzne služby, ako je napríklad výstavba elekt- elektrárni a ďalšie, ďalšie zariadení, ktoré by pomohli zlepšiť situáciu. Žiaľ, e, zdroje, ktoré máme k dispozícii, e, sú obmedzené a e, vyschli finančné zdroje, to tiež súvisí s prítomnosťou veľkého počtu palestinských utečencov a prílevu sírskych utečencov. E, okrem toho, e, projekty súvisiace s európskou politikou susedstva, za ktoré ďakujeme, sa takisto môžu využívať na tento účel, sú pre nás veľmi užitočné. Všetko, čo súvisí s mobilitou, imigráciou a podobne. Ďalej, po piaté, Uistujeme vás, že Libanon nebude pomáhať mimovládnym organizáciám, ktorých počet v Libanone je ekvivalentný e, počtu týchto organizácií v celej Európskej únii. My e, vám ďakujeme za tie zdroje, ktoré ste nám poskytli. E, využívame vašu pomoc na vytečenie námorných hraníc. Libanon e, napríklad využíva námorné zdroje uhľovodíkov. E, Libanon e, mal vo svojej minulosti väčšie, menšie vojny regionálneho a medzinárodného rozsahu. To všetko je nejakým spôsobom zakodované v tomto regióne. My Ďakujeme za pomoc, ale e, niektoré intervencie nie sú um, cestou k riešeniam, ale naopak situáciu iba zhoršujú. Domnievam sa, že je potrebné hľadať politické riešenia konfliktov v našom regióne a všetky regionálne mocnosti by k tomu mali prispieť. Ja sa však obávam, že ak máme čeliť prílebu, prílevu utečencov, e, musíme hľadať riešenia v krajinách pôvodu, musíme investovať do ich infraštruktúry, vytvárať pracovné miesta a podobne tak aby e, tieto títo ľudia nemuseli odchádzať. Ale doteraz všetky tieto snahy boli odsúdené na neúspech e, ja nehovorím, e, tu nejde o islamofóbiu, nejde tu o obavy zo xenofóbie, ale skutočne je to regionálny a medzinárodný problém. Som si istý, že máte informácie o otázke tých e, osôb, ktoré e, boli vydané do iných štátov. Boli to osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a, a sú to osoby, ktoré môžu ďalej škodiť. Je potrebné, aby sa vytvorila nejaká medzinárodná akčná jednotka, alebo nejaký útvar pod dohľadom OSN e, pre boj proti terorizmu. Ten terorizmus, ktorý e, sa v súčasnosti e, alebo ktorý v súčasnosti živia konflikty v Sýrii a to všetko súvisí aj s ťažbou ropy v Syrii, na Sinárskom polostrave v Mali, e, v Nigerii máme Boko Haram, je to všetko sú to všetko teroristické organizácie, ktoré majú svoje spiace bunky v Európe, ktoré sú, predstavujú nebezpečenstvo pre medzinárodné E, pre medzinárodnú bezpečnosť. E, musíme sa zmieniť aj o otázke Palestíny. Je nevyhnutné, aby sa e, vyriešila otázka vyvlastnenia palestinských území. My sme vždy vkladali veľké nádeje do nášho suseda, do európskeho kontinentu, ktorý je pre nás príkladom demokracie a slobody. Pán predseda Libanon je krajinou, ktorá vysiela svoje posolstvo, ktorá je príkladom koexistencie spolužitia s jednotlivých e, náboženských vyznaní. Libanon je potrebné e, zachrániť. E, vyzývam na realizáciu dohod, ktoré boli prijaté vo Švačiarsku v záujme všetkých dotknutých krajín. Ďakujem vám za pozornosť. Nech žije Európsky parlament a Libanon. Pán Borbeli. Ďakujem. Chair, uh, eh, Mr. Speaker. Eh, ďakujem, pán predseda, pán um, predseda Libanonského parlamentu. V týchto vystúpeniach sa najčastejšie vyskytuje slovo bezpečnosť. Bezpečnosť mimo našich vonkajších hraníc, bezpečnosť v rámci Európy Európy, v rámci našich vnútorných hraníc. A tu musíme hovoriť o Schengene, musíme hovoriť o bezpečnosti ľudí, bezpečnosti utečencov a hovoríme aj o niektorých opatreniach. V súčasnosti má e, táto otázka dva aspekty, o ktorých by som chcel hovoriť veľmi stručne, pretože na to nie je veľa času. Ale tá najnaliehavejšia vec je, e, je možné, aby európske krajiny, ktoré sú tranzitnými krajinami, robili viac, aby na to vynakladali viac peňazí, aby vytvárali viac možností pre utečencov a aby z politického hľadiska bolo prijaté rozhodnutie o tom, čo je vízia nielen Európskej únie, pretože my e, sme prepojení aj s inými krajinami. Nestačí mať iba stratégiu, nestačí ju len finalizovať na úrovni EÚ, ale my potrebujeme pomoc aj zo strany agentúr OSN a Samozrejme, budeme hovoriť o situácii v Líbii a v iných častiach regiónu, ale potrebujeme aj niektoré politické rozhodnutia na úrovni EÚ. A to je dôvod, pre ktorý bude podľa mňa niekoľko nadchádzajúcich mesiacov kľúčových. Dúfam, že bude dosiahnuté politické riešenie pre tento región, možno, že čiastkové riešenie a musíme sa e, takisto snažiť naďalej uplatňovať základné hodnoty Európskej, hodnot, e, Európskej únie, e, pretože niektoré časti sveta nie sú pripravené uplatňovať takýto prístup. Uh, you, uh, Ďakujem, pán predseda. Um, Ďakujem vám, pán predseda, za vaše slova. Len niekoľko slov k tomu, čo robí vaša krajina v prospech tohto veľkého počtu utečencov. Táto vojna prebieha už 5 rokov a tie deti nedostávajú dostatočnú, dostatočné vzdelávanie. Možno hovoriť o stratenej generácii, to poprvé. A po druhé, ten konflikt v Syrii a zapojenie Hezbalahu má aj nejaké dôsledky pre vašu krajinu. Mohli by ste o tom niečo povedať? Ďakujem. Thank you, Chairman. In fact, uh, appreciating this, uh, this exchange today, uh, Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že ste nám poskytli túto príležitosť sa s vami dnes porozprávať. Ja som tu niekde, tak vpravo. <laughs> Well, in fact, uh, I wanted to ask you, uh, how... Ja by som sa vás uh, chcel spýtať, uh, na praktické okolnosti a praktické aspekty využívania európskej pomoci pre zvládanie migračnej krízy, ktorou je vaša krajina silne postihnutá. Vy robíte veľa a urobili ste veľa, ale akú praktickú pomoc by ste okrem finančnej pomoci mohli očakávať od Európskej únie? Rafa. Yeah. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπέρι, καλώς όρισατε. Ε, θα ήθελα να σταθώ σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι η αναφορά που κάνατε στο θέμα της... Najprv, čo sa týka Palestíny a utečencov v Libanone, e, vieme, že Libanon e, pozitívne prispieva k riešeniu e, situácie utečencov, ale ja som znepokojená, čo sa týka životných podmienok palestínčanov. Vy eh, máte eh, písomné dokumenty a títo palestínčania eh, majú len provizorné doklady vystavené a nemôžu cestovať. To je problém. A mm, nemajú ani nárok na majetok, na vlastníctvo a nemôžu ani študovať. Ďalej, čo sa týka Saudskej Arábie, tu ide o 3 miliardy, o 3 miliardovú podporu, ale tieto 3 miliardy boli zablokované. Boli to protesty proti ich vláde, pretože bolo prijaté rozhodnutie na súdnej úrovni v súvislosti s Iránom. Znamená eh, to eh, rozkol vo vašej vláde? prednedávnom eh, odstúpil eh, minister z vašej vlády kvôli obvineniam zo spolupráce s Hezbollahom a eh, vzťahy so Sádskou Arábiou sú ťažké. Ehm, prednedávnom Saudská Arábia e, vyžadovala, aby tu nastalo otvorenie z vašej strany. Teda my e, máme obavy e, kvôli vývoju vo vašom štáte a kvôli šťahu medzi šitmi a sunitmi môže nastať rozkol, takže chcem sa pýtať, aké opatrenia príjmate, aby ste zabranili takémuto rozkolu. Kronlid. Rečnička hovorí bez mikrofónu. Oh, okay, sorry. Prepačte. Ďakujem veľmi pekne za vaše dôležité pripomienky. Ja som tu za Švedský parlament. Minulý rok v septembri som bola v Libanone a bola som naozaj prekvapená, aké obrovské kapacity a starostlivosť bola prejavená veľkým, veľkému množstvu sírčanov. No a robím si starosti o potreby e, utečencov, ktoré bude treba ešte naplniť a zlyhanie e, medzinárodnej komunity. No a chcem sa opýtať, žiadať, e, chcem žiadať o podporu Libanonu, o zabranenie destabilizácie Libanonu a chcela by som sa pána Beriho, e, aby prípadne nám povedal, či existuje nejaká možnosť, ako podporiť utečencov, ako pomôcť deťom, aby chodili, deťom utečencov, aby chodili do školy. Novoprijaté uznesenie Rady Európy uvádza, že je to naozaj veľmi dôležitý faktor, v susedských krajinách, keď utečenci sa naozaj e, riskujú životy, prichádzajú v obrovských množstvách. Isté, na niektorých konferenciách vyplýva istá miera nádeje zo záverov, ale je tu toho ešte veľa, čo treba urobiť. Takýto prístup k migrácii je nemožný, treba ho zastaviť, pretože umožňuje pašovanie ľudí a spôsobuje ohrozenie životov. Je potrebné prepracovať európsku utečeneckú politiku, je potrebné poskytnúť väčšiu mieru humanitárnej pomoci k krajinám ako je Libanon. A treba tiež e, ochraňovať najzraniteľnejší v súlade s dohovorom OSN. Herr Schaffhauser. Pán Schaffhauser. Ďakujem, pán predseda. Ja mám jednoduchú otázku. Nebojíte sa, že sa z Európskej únie stane Libanon so všetkým, čo to znamená, aj s tými negatívnymi stránkami, za ktoré sa ospravedlňujem, ale Mám na mysli úvahu, ktorú som mal v Jeruzaleme s patriotmi, ktorí hovorili, že to je budúcnosť Európy, Libanon. Ja. Ich glaube, Herr Schaffhauser, Sie haben schon eine Antwort auf Ihre Frage. Vy ste už aj hm, dostali odpoveď na vašu otázku. Teraz má slovo pán Kolimika. Thank you. E... Ďakujem. Vaša excelencia, keď v 1776 získali Spojené štáty nezávislosť, tak tam bolo 20 miliónov obyvateľov. V nasledujúcich rokoch tam prišlo 90 miliónov utečencov. Ako Američania zvládli umiestniť ich do utečenských táborov? ako získali medzinárodnú pomoc, aby riešili utečenecký problém, ako ich organizovali, ako ich vzdelávali, koľko platili európskym krajinám, aby im už neposielali utečencov, ako zabranili bojom, medzi Poliakmi a Nemcami, katolíkmi a protestantmi. Keď vás zaujíma odpoveď, tak choďte do Singapuru a pýtajte sa ich. E, želám Libanonu všetko najlepšie. Das Wort hat äh, Herr Slovo má pán Trübring Gede. Z Norska. Uh, thanks to uh, speaker. Ďakujem, ďakujem aj pánu Berimu. Ja sa chcem tiež vyjadriť otázke sírskych utečencov. Krátko doba, krátkodobý vývoj sa odohráva najmä v oblasti konfliktu, najmä v súdských krajinách, čiže veľká vďaka patrí Lebanonu za ich snahu. Ochrana, ktorá je potrebná, ktorá je dočasná a samozrejme celý svet by mal poskytnúť humanitárnu pomoc a peniaze týmto táborom. Norsko prispelo 10 miliardami norských korún, čo je zhruba 53 dolárov per capita dohovor o utečencoch uvádza, že je treba u, u, u, poskytnúť e, potrebné prostriedky a príbytok dočasne utečencom. Preto máme aj cestnú mohu mieru. Toto platí aj pre občianskú vojnu v Iraku a v Syrii. A je to cieľom všetkých krajín, ktoré sú angažované v e, konflikte. Je potrebné vybudovať e, príbytky v susedských krajinách. Je to úloha ľudí, ktorí utekli zo svojich krajín, ktorí sú často schopní, šikovní mladí muži. Oni by podľa mňa sa mali vrátiť do svojej domovej krajiny, keď bude možné tá, túto znova vybudovať a keď už nebudú potrebovať ochranu. Vrátia sa zo svojich susedských krajín, aj z Európy. Všetky krajiny by mali k tomuto prispieť. Chcem sa opäť, e, či súhlasíte, že utečenci, ktorí už nepotrebujú ochranu, E, sa majú vrátiť domov a opätovne vybudovať Sýriu a ak nie, tak všetci spoločne musíme opätovne vybudovať Sýriu. Pán Preda, ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Berry, ďakujem vám za váš príspevok. Vítam vás medzi nami. V decembri 2013 sem prišiel premiér Taman Salan a už vtedy sme diskutovali o e, situácii, ktorá vyvstala odchodom prezidenta Sulemana. Odtedy na nešťastie sa situácia nezlepšila. Bolo tu vyše 30 pokusov zvoliť nového prezidenta. Ja verím, že sa tá situácia čo najskôr vyrieši, pretože takto to ďalej pokračovať do nekonečna nemôže. Na druhej strane sme solidárni. Samozrejme, veľmi oceňujeme to, čo robíte v utečeneckej kríze, o tom sme tu už hovorili. A samozrejme, mali by sme viac pomôcť Libanonu a pomôcť im s touto krízou. Moja otázka je jednoduchá. Očakávate pomoc, ktorá by bola podobná ako tá, čo sme slúbili Turecku? naši tureckí priatelia nie sú veľmi spokojní tou rýchlosťou, akou splňujeme svoj sľub. Alebo máte e, predstavu inej formy pomoci, ktorú by sme mohli poskytnúť za riešenie tejto krízy? Ďakujem. Srdečná vďaka. Teraz má slovo pani Alien Marie. Monsieur le Président, c'est un plaisir. Predseda, je pre mňa veľká, veľmi teší, že ste tu v Európskom parlamente. Mám tri otázky. Ako ste sami spomenali, Libanon je model dynamizmu v rekonštrukcii po katastrofálnym dôsledkom vojny, ktoré vaša krajina trpela, ale zároveň je to model tolerancie medzi jednotlivými spoločenstvami rôznych eh, nábož, náboženstiev. Zaujímalo by ma, aký je dnes aktuálny stav, ako to vy vidíte, či je tam napätie a či utečenecké toky e, spúšťajú nové, nové formy napätia. Druhá otázka, aký bude mať dopad tento tok utečencov na problémy bezpečnosti vašej krajiny, zamestnanosti, nárastu cien ubytovania a celkového spoločenského života. Mohli by ste nám približne zhodnotiť, aké rôzne formy podoby získavate na podporu na príjmanie utečencov v porovnaní s všeobecným rozpočtom Libanonu. Akú, akú, aký pomer to predstavuje? A posledná otázka. Saudská Arabia oznámila, že už nebude financovať vybavenie e, eh, libanonskej armády. Aké to podľa vás bude mať dôsledky? monsieur le président, monsieur le président du Parlement libanais. Ďakujem, pán predseda, vážený pán hovorca Európskeho, eh, pardon, Libanského parlamentu. Vítajte v Európskom parlamente. V prvom rade sa chcem znova poďakovať vašej krajine za tie snahy, ktoré vynakladá na prijatie sírskych utečencov. Vieme, že to pre Libanon predstavuje veľkú záťaž. A vieme, že aj samotné riešenie situácie dnes aj dlhodobé dôsledky sú komplikované. Prvá otázka moja sa týka utečencov. Aj keď ste už o tom hovorili, chcela by som podrobnejšie vedieť, či ste spokojní s výsledkami konferencie Lontre, pretože jedna, jedna z e, opatrení e, sa týkalo prístupu na pracovný trh sírčania by mohli pracovať v tých sektoroch, kde nebudú robiť konkurenciu Libanoncom. O ktoré sektory ide a ako sa ubezpečíme, že kompetencie Libanoncov nezaniknú, keď sa Sirčania budú môcť vrátiť domov. Druhá vec sa týka prevencie, radikalizácia a boj proti Daešu. Aké opatrenia sa príjmajú vo vašej krajine v týchto dvoch oblastiach? No a na záver, tretia otázka, tá je politická. Napriek politike disociácie, e, po ktorú sa podpísali všetky politické formácie, musíme konštatovať, že sírsky, sírsky konflikt ešte stále má dopad na politický život v Libanone. No a teraz tá otázka z nejaké sú podľa vás prvky, ktoré existovali už pred sírskou krízou a ktoré prispeli k aktuálnej politickej plogade a teda následne aké reformy, aké opatrenia môžeme prijať, aby sme tieto problémy a túto situáciu vyriešili. Vopred vám ďakujem za odpovede. Thank you, Chair. Uh, I will uh, welcome... Uh... Pani Manesku, ďakujem, pán predseda. Uh, zdravím uh, pána Berryho a všetkých jeho kolegov. A tak ako aj viacerí predrečníci povedali, chceme sa vám poďakovať za vašu podporu v utečeneckej kríze. Myslím si, že to, čo urobil Libanon, je veľmi dôležité A myslím si, že Európa sa vám nepoďakovala dostatočne za vaše snahy. Prislúbili sme finančnú podporu, ale neposkytli sme všetko, čo sme prislúbili a dúfam, že dokážeme urobiť viac v tomto smere. Ako už hovorili moji kolegovia, je tu problém utečencov, položili vám otázky v tejto súvislosti a ja by som sa chcela opýtať na dve ďalšie veci. Konflikt v regióne z širšieho uhla. Ako vidíte zaangažovanosť Ruska a Iránu v konflikte? Myslíte si, že pomôže ich angažovanosť v vyriešení konfliktu? Alebo si myslíte, že to situáciu ešte viac skomplikuje? Druhá otázka sa týka napätia medzi Sádskou Arabiou a Iránom. Ako toto napätie ovplyvňuje susedské krajiny, krajiny v regióne a najmä Libanon a jeho vnútornú politiku? Ďakujem pekne. Mr. Nat. Eh, gracias. Eh. Ďakujem. Ja by som sa chcel e, opýtať e, k prítomnosti tisícov e, vašich kranov v miliciach Hezbalahu v konflikte v Sýrii. Ako farma to môže ovplyvniť budúcu stabilitu v Libanone? prítomnosť e, tejto objektívnej e, vojenskej e, súčinnosti libanonského vojska spolu s armádou Al-Asada. Uh, pán Huber, ďakujem, pán predseda, veľmi pekne ďakujem, pán Berry v mene nemeckého parlamentu. Ako viete, situácia v našej krajine je tiež dosť náročná, pokiaľ ide o obrovské počty utečencov, ktorí prichádzajú cez hranice. Moja konkrétna otázka na vašu konkrétnu situáciu je. V vašej krajine vy máte naozaj veľmi veľa utečencov. Aká je situácia s vodou? So zásobami vody vo vašej krajine? Je fakt, že nemáte problém e, vodu čážiť. Voda vo vašej krajine je dôležitý, dôležitý, dôležitým zdrojom. Avšak máte problém so zdrojmi tej vody, už tam veľa nie je. Ako riešite tento problém? بالحقيقة أشكر Ďakujem za všetky otázky. Alebo aj za kritiku, e, ktorá bola prezlačená za otázky. Neprekvapuje ma, že väčšina otázok sa týka utečeneckej krízy. To je samozrejme dôležitá téma aj pre Európu, ale aj pre Blízky východ a všetky arabské krajiny. Avšak som prekvapený, prekvapený preto, že jedna z najostrejších kritík v tých otázkach sa týkala pomoci. Čiže moja otázka na vás je, akú pomoc ku dnešnému dňu poskytli jednotlivé strany, európske strany. Aké je to číslo? Odpovedzte mi, ja som sa na to pýtal. Ja som chcel v prvom rade politické riešenie. Ak chcete, môžem vám zopakovať to, čo som povedal pokiaľ ide o naše požiadavky, o to, o čo žiadame, ako by sme chceli riešiť problémy. Chceli by sme vybudovať elektrárne, e, nemocnice, školy a podobne, aby Libanon mohol pomôcť našim sírským bratom. Počas jednotlivých konferencií, ktoré boli v arabských krajinách zorganizované, alebo počas nedávnej londýnskej konferencie by som ja chcel odpovedať na následujúcu otázku. Akú finančnú pomoc, e, aká finančná pomoc bola Libanonu poskytnutá? Dámy a páni, viete, koľko je no, novorodencov, sírskych novorodencov v Libanone? 5 rokov od začiatku vojny v Sýrii. Viete, koľko takýchto detí sa narodilo? Asi to neviete. 250 tisíc novorodencov, ktoré sa narodili v Libanone zaujíma niekoho zdravotná starostlivosť, ako sú na tom nemocnice, aby sme sa vedeli postarať to deti? Nie, to nezaujíma nikoho. Bývalý francúzsky minister zahraničných vecí položil veľmi dôležitú otázku. Aký dopad e, to bude mať na bezpečnosť? Viete, že libanonská armáda a vnútorné ochranné zložky e, a chceme sa mimochodom v tomto poďakovať Belgicku za pomoc pri školeniach, ktoré poskytli našim e, vojenským zložkám. Taktiež Saudská Arábia nám pomáhala a verím, že nepozastavia financovanie vojenského vybavenia. Takže naozaj nechcem preháňať, ale v Libanone neprejde ani týždeň bez toho, aby sme neobjavili nejakú mm, bunku e, Daešu. V Libanone je porekadlo, kde sa hovorí, že je veľmi ľahké bojovať e, z ďalky, ale tí, čo sú v Libanone na mieste, oni vedia, ako v dnešnej dobe Libanonu sa darí a bude sa ďalej dariť e, v tejto situácii sa udržať A to oceňovanie, na to nestačia len e, slova vďaky. Keď nám ďakujete, tak síce je to pre nás milé, pretože, ale na druhej strane, ak ďakujete, dostanete viac, hovorí Korán. V, Londýn, v Londýne počas konferencie sa hovorilo o nejakých riešeniach, poďme hovoriť o konkrétnych veciach. Pokiaľ ide o vzdelávanie e, malých sírskych utečeneckých detí, tých sírskych detí, ktoré chodia do školy, je oveľa viac než libanonských e, detí, pretože väčšina libanonských detí chodí do súkromných škôl. No až e, sírsky žiaci je to 350 tisíc detí. Môžeme ich snad nechať na ulici? Kde ich máme vzdelávať? Ako ich máme učiť? Pokiaľ eh, libanonské školské osnovy sú iné než sírske. V Libanone sa jazyky vyučujú následovne arabčina, francúzština alebo prípadne angličtina. Toto platí už, už veľ, veľa desaťročí. Zatiaľ, čo v Sýrii, veľká väčšina predmetov sa vyučuje v arabčine. Tak si predstavte triedu, kde je 30 žiakov tak tam by teraz malo byť 70 žiakov. Môžeme tam e, pridať žiakov do každej triedy, ich natlačiť, ale otázka je, ako integrovať e, sírskych žiakov, ktorí sú zvyknutí na iný systém. My v Libanone sme vymysleli dvojaký systém. Čiže sa učí ráno a po obede. Ráno chodia do školy libanonské deti a popoludní sírske deti. Museli sme e, zamestnať veľmi veľa učiteľov, či už libanonských alebo nelibanonských. Takže Libanon potrebuje v tomto pomoc. Chcem hovoriť úprimne. Najdôležitejšie je, aby medzi priateľmi bola úprimnosť. Libanon bol vždy priateľom Európy a naopak. Takže k vám hovorím ako priateľ. Do dnešného dňa Libanonu nebolo ponúknuté nič, čo by Libanonu pomohlo túto situáciu vyriešiť. To vám hovorím úplne otvorene a úprimne. Čiže vy, pokiaľ od nás žiadate, aby u nás títo Sýrčania zostali, aby sa u nás integrovali, tak vám úprimne poviem nie. Odpovede nie. je to možné. V Libanone je veľmi veľa vierovýznaní, avšak nemôže jedna dominovať druhé. To je bol koniec Libanonu. V Libanone sa navzájom tolerujeme, koexistujeme v arabskom regióne. Takže pokiaľ tu ide o riešenie sírskeho problému, tak si musíme najprv zvážiť, ako pomôcť samotným sírčanom, aby pracovali, lebo sa tu hovorilo o ich zamestnaní. Avšak Libanonci nemôžu zamestnávať sírčanov do verejných funkcií alebo do armády ich príjmať. Prečo? Pretože máme kvóty na jednotlivé vierovýznania. Samozrejme, môžu pracovať v iných sektoroch, polnospodárstvo, priemysel a tak ďalej. Avšak nezabudneme na to, ani na to nezabudneme, že vojna, ktorú Izrael vyhlasil v 2006, tak 160 tisíc Libanoncov našlo útočisko v Damašku, v Syrii. Sýrčania nás prijali. Čiže samozrejme e, my teraz musíme e, poskytnúť takú istú pomoc my im. Sýrčania sú naši bratia, sú to naši susedia, sú to naši priatelia. Avšak keď hovoríme o pomoci, nezabúdajme na tom, že to je milión utečencov na našom území. Na, pre, nám robí starosti tá situácia s odchodom či neodchodom e, utečencov z, z Libanonu do Európy. Európa by však mohla pomôcť. Viem, že som mal 7 minút a že tie už vypršali, ale pán predseda, ak dovolíte, musím ešte povedať jednu vec. Libanon si zažil občianskú vojnu. Ako sme to vyriešili? Spísali sme dohodu, a zo Sádskou Arabiou tá sa následne pretransformovala do zákonov. Čo sa stalo? E, My sme jednoducho museli takto reagovať a teraz sme sa tomu prispôsobili. Myslím si, že aj teraz to bude potrebné takto urobiť v celom regióne. Je tu komplot rozbiť e, Sýriu a Irak. Tých komplotov je tam veľa. Aj v Líbii sú obrovské konflikty. Čiže dohoda medzi Sykes a Pico už neplatí. A tu teraz nejde o to, ktorá strana má navrh nad inou. Už od 48. sú palestinci v Libanone a majú dokumenty Všeobecnej delegácie Palestíny a e, Asociácie pre oslobodenie Liba, e, Palestíny, ktoré nie sú vôbec rukou napísané, neviem, kto vám to povedala pani, ale palestinci v Libanone majú všetky práva, aké majú aj Libanonci. Až na dve veci. Palestinci nemôžu e, slúžiť v našej armáde a taktiež nemôžu získať e, libanonskú národnosť. Avšak palestinci, ktorí žijú v Libanone už celé generácie, dúfajú, že aj na základe rezolúcie OSN sa dospeje k riešeniu dvoch štátov. Otázka je, prečo toto sa ešte stále nevyriešilo, aby sa tá situácia trochu odľahčila. Nejde tu skôr o to, aby sa v regióne vytvoril priestor pre extrémizmus a radikalizáciu? Tých otázok tu bolo naozaj veľa. Pýtali ste sa, či chceme rovnakú pomoc, aká bola ponúknutá Turecku. tak musím povedať, že tie zdroje máte k dispozícii vy, čiže to je skôr na vás. Ak pán predseda dovolí, ešte by som povedal pár vecí. Čo môže EÚ robiť pre Libanon? My sme vždy hovorili, že pre nás je model e- Európska únia. Ako sa transformovať, e- tak to neviem. Isté 90 miliónov prišlo do Spojených štátov, ale odkedy tých 90 miliónov ľudí tam prišlo, to už je veľmi dávno. Pán predseda, ďakujem vám srdečne. E, samozrejme e, sa domnievame, že všetky sily v Libanone by sa mali pokúsiť e, k zjednoteniu vo vlastnom štáte, aby ten štát bol schopný konať a um, vy tu zohrávať e, rozhodujúcu slovo a myslím si, že mm, ako celé spoločenstvo musí nájsť spoločnú reč e, a to znamená, že sa trošku e, treba viac spoliehať na samostatnú zvrchovanosť e, štátu a e, nie e, na vplyvy zvonka, pretože v opačnom prípade e, zvonka e, budú ovplyvňovať Libanon k tomu, aby sa rozpadol, tak ako to prebieha v celom regióne. A zároveň chcem povedať, že EÚ e, pomáha v Libanone, ale členské štáty nie dostatočne pomáhajú a preto mám pochopenie preto, že ste vyjadrili e, vaše znepokojenie e, voči tým kolegom, ktorí sa kriticky vyjadrili. E, Libanon túto e, krízu e, zvláda s neprimeraným e, záväzkom a záťažou v porovnaní s ostatnými štátmi a my preto sme povinní vám prispieť k tomu, aby ste zachovali stabilitu vo vašom štáte v záujme ľudstva, utečencov, ale aj v našich vlastných záujmoch máte nárok na našu pomoc, aby ste túto Ehm, mimoriadnú situáciu zvládli. Ehm, srdečná vďaka za to, že ste s nami diskutovali a môžeme naše vzťahy ďalej budovať a želám vám ešte pekný pobyt v Bruseli. Herr Generalsekretär. Pán generálny tajomník, chcem sa vám vyslovene poďakovať za to, že ste si našli dnes čas, aby ste s nami diskutovali. My uh, máme um, mm, pravidelné eh, spoločné zasadnutia mm, výboru pre zahraničné veci a aj eh, výboru pre obranu národných parlamentov Európskej únie posledných eh, dňoch sme videli aj v súvislosti s utečenskou krízou, že bez eh, NATO sa už v Európe nedá, a mm, že potrebujeme pomoc NATO na mm, riešenie a to ja mm, mimoriadne vítam a vieme tiež, že zároveň eh, sme si vedomi toho, že pre kolektívnu bezpečnosť v Európe potrebujeme NATO a e, to v minulosti e, trošku usúpil do pozadia a teraz e, sme si to viac vedomi a na druhej strane vieme aj to, že ehm, zvyšujúca sa integrácia EÚ má dopad na schopnosť obrany aj obranú politiku a je to podmienka pre posilnenie NATO a my e, naše e, úlohy e, tým pádom môžeme spájať, aby sme dosahovali synergické efekty a potom ani v kruhoch NATO sa už nehovorí o tom, že európska spoločná obrana a zahraničná politika nie je kontraproduktívna k úsiliu NATO, ale že je jej posilnením a jedine takto môžeme si vykladať tie výsledky a preto sme radi, že ste prišli medzi nás a hneď vám dávam slovo. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, je to veľkým potešením, že som tu opäť v Európskom parlamente a že sa stretávam s mnohými um, stenými poslancami. A ako niektorí z vás viete, ja uh, som bol poslancom Norského parlamentu 20 rokov, takže viem, aké je dôležité sú parlamenti a poslanci pre národy, ktoré zastupujete. A tiež viem, aký dôležitý je Európsky parlament pre Európsku úniu. Navyše viem, že 90 um, ehm, ľudí žijúcich v EU e, žije aj v členskom štáte NATO. A to zdôrazňuje, ako veľmi NATO a EU od seba závisia. Takže vzťahy medzi EU a NATO sú životne dôležité. Dnes je európske bezpečnostné prostredie zložitejšie a viac nepredvídateľné ako predtým. E, žijeme v dobe nestability, v mm, komplexných a mm, zložitých a mm, previazaných výzvach. Máme e, pred sebou asertívne Rusko, ktoré destabilizuje európsky bezpečnostný poriadok a e, máme aj pred sebou extrémizmus a konflikty, ktoré živia eh, utečenskú a migračnú krízu, ktorá je najhoršia od, rok, od druhej svetovej vojny. Tieto výzvy eh, nás všetkých postihujú a eh, na to reaguje. Naša reakcia pozostáva z troch pilierov. Potreba väčšej sily, mm, viac dialogu a potreba investovať do prevencie a pre našich partnerov pre každý z týchto pilierov je silný vzťah e, medzi EÚ a na tom podstatný. Dovolte mi všetky tri e, prebrať a mm, s radosťou odpoviem na vaše otázky neskôr. Poprvé sila. NATO napadne najväčší nárast našej kolektívnej obrany od e, konca studenej vojny. Nechceme viesť vojnu, ale predchádzať vojne a vysielať jasný signál, že útok akékoľvek eh, na akéhokoľvek spojenca NATO to eh, bude čeliť eh, silám z celej aliancie vrátane Severnej Ameriky. A hm, táto väzba medzi Severnou Amerikou a Európou je kľúčová. NATO to zavezuje USA a Kanadu k bezpečnosti Európy E, USA predstavujú viac ako dve tretiny e, obradných výdavkov NATO a obsahujú a predstavujú asi 70 tisíc e, vojakov a mm, dôležité zariadenia, ktoré sú nasledené v Európe. Po mm, konaní Ruska v Ukrajine Amerika reagovala s iniciatívou pre e, uistenie Európy. Začiatkom e, tohto roku e, tajomník USA požiadal o navýšenie tohoto rozpočtu v americkom kongrese o 4 krát na 3,2 miliardy v roku 2017, to znamená viacej vojakov, viac výcviku a viac rozmestnenia zariadenia vojenskej techniky a infraštruktúry tu v Európe. Je to jasný prejav, že Amerika má mm, trvalý záväzok e, starať sa o bezpečnosť Európy. A je to aj pevný základ pre nedávne rozhodnutie na to, aby sme e, zvyšili e, našu prítomnosť vojsk v južných štátoch aliancie. Táto účasť bude stála, nadnárodná a bude posilnená robustnými cvičeniami. Európsky a Spojenci tiež e, zväčšujú svoj podiel na tanieri. E, vodcovia NATO sa rozhodli, e, že prestanú kratiť výdavky na obranu a že ich zvýšia aspoň na 2% z HDP v ďalšom 10 ročí Rok na to, e, ten obraz je zmiešaný, ale je pozbudivý. V roku 2015 e, boli kratenia rozpočtu na obranu blízke nule a e, piati spojenci teraz e, plňa e, naše usmernenie e, výdavko 2% z HDP e, na obranu a 6 spojencov v reálnych číslach zvýšilo svoje výdavky na obranu v roku 2015. Toto sú sľubné prvé kroky No, a ešte e, nám ostáva dlhá cesta. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že mm, zatiaľ čo na to je silné, sme tiež otvorení pre dialog. Na to nevyhľadáva konfrontáciu a nechceme novú stojnú vojnu. A nie rozpor medzi e, tým medzi obranou a dialogom. Práve naopak, silnejšia obrana vytvára základ pre e, politický dialog. My sa naďalej snažíme o konstruktívnejšie a e, kooperatívnejší vzťah s Ruskom. Dialog. Chceme dialog, pretože dialog má zvýšenú predvydateľnosť, môže zvýšiť predvydateľnosť a transparentnosť. dialog, e, znižuje riziko incidentov alebo e, nehôd a ak incidenty nastanú, tak e, to zabranie ďalšej eskalácii. Zostrelenie ruského lietadla Tureckom zdôrazňuje, aké je to naliehavé. Tretia pripomienka, ktorú chcem povedať, je, že investujeme do prevencie tým, že budeme miestnú kapacitu. Na to e, musí e, byť pripravené na to, aby e, rozmyslelo veľký počet bojových síl na zvládanie kríz, ako sme to urobili na Balkáne a v Afganistane. Ale v dlhodobom výhľade je lepšie predchádzať krízom, ako ich zvládať. A lepšie budovať miestne sily, ako rozmiestňovať zahraničné sily. A kríza, ktorú máme pred sebou, jasne ukazuje, že bezpečnosť Európy závisí od stability svojich susedov. Partnery NATO sú podstatní pri podpore stability a respektovania právneho štátu a ľudských práv. Na východe NATO pracuje s Ukrajinou, Gruzinskom a Moldovskom, aby mohli lepšie odolávať vonkajším tlakom a tiež im pomáha budovať svoje obranné kapacity a modernizovať inštitúcie a posilňovať svoje reformy. Na juhu naše partnerstvo siaha na Blízky východ aj Severnú Afriku. My podporujeme obrovnú kapacitu a budeme obrovnú kapacitu Jordánska a budúci týždeň začneme vycvičiť cvičiť irackých dôstojníkov a tiež e, e, spolupracujeme s e, špeciálnymi silami Tuniska a s spravodajskou službou a tiež sme pripravení pomáhať Liby, ak nás o to požiada vláda národnej jednoty. K Sýrii chcem povedať, že vítam dohodu, ktorá bola prijatá včera o mm, ukončení nepriateľských bojov v Sýrii. to podporuje vyjednávania riešenie tohoto strašného konfliktu a e, stanovenie podmienok pre mierový politický prechod. Teraz je dôležité, aby všetky strany respektovali podmienky dohody. A som si istý, že to bude naplnené aj účinne sledované. Všetci naši 28 spojenci sú súčasťou globálnej koalície proti ISIL proti islamskému štátu a úspech tejto koalície e, závisí od schopnosti národov spolupracovať. A e, túto e, na to vybudovalo po 10 ročia od Kosova po Afganistan a prostredníctvom rozsiahlých cvičení. Pred dvoma týždňami ministri obrany NATO sa rozhodli, že NATO sa pridá k národnému úsiliu riešenia z krízy s e, migrantami a utečencami a bola okamžite rozmiestnená e, námorná jednotka NATO v Egejskom mori a naše hľade budú dávať e, spravodajstvo Grécku, Turecku aj Frontexu a budú ich podporovať v ich snahe skončiť s trasami nezákonných migrantov. A Nedávno som hovoril s predsom Tuskom, Junkerom a vysokou predstaviteľkou Mogherini aj s komisárom Mamopopulosom. Teraz e, pripravujeme potrebný rámec spolupráce medzi EÚ a NATO. NATO je silné, sme otvorení pre dialog a pracujeme s našimi partnermi. Európska únia je zásadný partner pre NATO. Od kedy sme sa stali národným tajomníkom NATO, mám osobitné úsilie, aby som zbližil NATO a EO. Naše úsilie je doplňujúce a každá organizácia prináša svoje vlastné skúsenosti a schopnosti. A plne podporujem plány EÚ pre silnejší obranný priemysel. Hlavne eh, plán Európskej komisie pre mm, obranu, obranný akčný plán. A to sa týka spojencov na oboch stranách Atlantiku, takže um, blízky dialog bude kľúčový. Tiež uh, chceme posilniť našu spoluprácu, aby sme riešili hybridné útoky a hybridné hrozby. V kľúčových oblastiach, ako je napríklad včasné varovanie, strategická komunikácia a civilno-vojenské spolupráca a kybernetický zločin. E, my už sami e, dosahujeme e, vplyv, ale spolu náš dopad môže byť oveľa väčší toto leto bolo plné príležitosti zasadnutie e, rady e, v júni a e, summit na to v júli bude šancou, aby sme ukázali našu praktickú spoluprácu toto leto a aby sme ukázali, že NATO aj EU môžu pridať k tomu ozajstnú pretnú hodnotu. Toto bude spolupráca medzi NATO a EU. Šanca, aby sme určili smerovanie v nasledujúcich rokoch, aby sme preukázali, ako pracujeme nielen ruka v ruke, ale aj jeden vedľa druhého. Ďakujem za vašu pozornosť. Oh my God. We have a long, long list now. Máme veľmi dlhý zoznam zaujímcov o vystúpenie. Ehm, možno, že budete súhlasiť s tým, že tí, ktorí nedostali príležitosť hovoriť do poludnia, by mali túto príležitosť dostať teraz. Pán Ali z Talianského národného parlamentu. Ďakujem. Pán generálny tajomník, moja otázka sa týka vzťahov s Ruskom. Sme svedkami ruskej intervencie v Sýrii. Neviem, je tam nejaký problém s tlmočením? Počujete, prosím, tlmočenie? Siamo. Abbiamo visto che Boli sme svedkami toho, že ruské zásahy v Sýrii tú už ťažkú situáciu ešte väčšmi skomplikovali a mali destabilizujúci účinok bez toho, že by nejako zásadnejšie e, zasiahli e, islamský štát, a, ktorý je nositeľom islamského fundamentalizmu a stiažila sa situácia Iránu. A pokiaľ ide o napätie v oblasti Donbasu, Ehm, ehm, boli vyjadrené obavy v súvislosti s narastom ehm, napätia vo vzťahu k Rusku, ktoré je v Dombase úplne viditeľné. A teraz moja otázka. Na pozadí tejto veľmi komplikovanej situácie a pri existencii ruských sank- sankcií EÚ voči Rusku, ktoré mali istý vplyv na obchod. Aké skutočné výhliadky podľa vás existujú na obnovu dialógu s Ruskou federáciou? Mám na mysli skutočný dialog založený na vzájomnom rešpekte a nie na e, vydieraní. A pokiaľ ide o NATO a Európsku úniu, ako e, vnímate e, E, schopnosť na to e, zastrašiť e, Rusko v kombinácii s diplomatickými aktivitami EÚ. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán generálny tajomník, za vaše vystúpenie. Hovorili ste o viacerých veľmi dôležitých otázkach. Ja by som sa v krátkosti chcela zmieniť o medziparlamentných e, kontaktoch. My sa s vami našťastie stretávame v rámci medziparlamentného zhromaždenia NATO aj v rámci ďalších kontaktov, vrátanie tohto kontaktu čo okrem tých vecí, o ktorých ste už hovorili, predstavuje tzv. rýchlu reakciu. Hovorili sme už o e, tejto veci dosť dlho a to znamená, že my všetci buď v IPC alebo v Európskom parlamente alebo v medziparlamentom zhromaždení NATO musíme postupovať spoločne a tu by som sa chcela spýtať, či by e, bolo vhodné, keby sa v rámci medziparlamentných kontaktov zdvoril parlamentný, stály parlamentný výbor a aby v každom parlamente existoval takýto parlament a keby, keby každý parlament mal takýto útvar a keby sa tieto mohli v prípade e, potreby veľmi rýchlo stretnúť a rokovať napríklad e, pokiaľ ide o rôzne aktuálne otázky, ktoré si vyžadujú naliehavé riešenie. E, e, Vítam vás, pán generálny tajomník. Rozhodne zdieľam váš názor, že silná kolektívna obrana posilňuje dialog. Vysoká predstaviteľka e, pani Mogherini hovorila dnes do poludnia o obsahu rokovaní úvah a dohôd dosiahnutých na Mnichovskej konferencii počas tejto konferencie sme si mohli vypočuť veľmi tvrdé ruské stanoviska, ktoré vyjadrili, vyjadril premiér Medvedev aj e, minister Lavrov. Aké aktivity vy chcete zaviesť e, s cieľom e, zmeniť tento jazyk dialogu, ktorý e, zaznieva z nášho východného krídla. Aké aktivity mienite urobiť e, v súvislosti s kolektívnou obranou v tomto regióne? Pani Fodeka teraz určila správnu dĺžku prejavu e, minútu 15 pre ďalších rečníkov a teraz má slovo pán Galer. Ďakujem, pán generálny tajomník, za to, že ste e, to povedali zrozumiteľne a jasne e, k záväzku e, spojencov to v prípade agresie. To je dôležité aj pre východných partnerov a e, preto je aby, dôležité, aby sme e, boli e, stále posilnenie prítomní s vojskami na základe rotácie a ako som pochopil, mnohí partnery nesúhlasia s tou rotáciou a Súhlasíte s mojím dojmom, že tá rotácia by eh, mala mm, výhodu, že oveľa viac vojsk by eh, toto eh, už lepšie spoznala a keby tam boli trvalejšie mm, rozmiestnené, tak by to nebolo také zmysluplné a ďalej, čo sa týka vzťahu NATO a Ruska, ani Medvedev, ani Lavrov e, nereagovali. E, počuli ste e, nejaké také reakcie z ruského hlavného mesta? Pred troma mesiacmi ste tu boli a tam ste hovorili o oblastiach, ktoré súviseli s spoluprácu medzi NATO a EÚ, ktoré ste identifikovali, keď ste povedali, že keď sa bude budovať odolnosť medzi našimi členmi a príležitosti na investície. Je niečo, čo ste dohodli v tejto oblasti medzi vami a na tom? Ďakujem veľmi pekne, pán ehm, predseda. Ďakujem aj generálnemu tajomníkovi za veľmi jednoznačné um, vyjadrenia, predovšetkým pokiaľ ide o to, že si neželá e, ži žiadnu ďalšiu studenú vojnu, čo je v rozpore s vyjadreniami ruských predstaviteľov, e, ktoré zazneli v Mnichove. Ale my už e, sme svedkami horúcej vojny, ktorá E, prebieha predovšetkým e, v Sýrii a myslím si, že e, to je iná situácia. A pokiaľ ide o situáciu v Sýrii, ako aj vo východnom Turecku, tu je dôležitý postoj na to k tomu, ako zmierniť napätie, ako e, znižiť e, násilnosti, ku ktorým dochádzam, pretože toto je takisto otázka, ktorá je dôležitá pre alianciu. Uh, Ďakujem. Pán Stoltenberg, vy ste hovorili o rozmiestnení vojsk vo východoeurópskych štátoch. Na Skotsku na to 10. 11. februára sa hovoril o rozmiestnení jednotiek v baltských štátoch a v troch ďalších štátoch východnej Európy. Ja mám otázku, že ak vysoký má byť počet Spiegel Online, ehm, písal o tisícke, teda dokopy 6 tisíc vojakov, sa to týka Ďalšia otázka je, že či eh, by ste mohli pomenovať niektoré aspekty, že ktoré eh, opatrenia eh, sa diskutujú v rámci tej Deterrence and Posture Review. Hlavne sa ma zaujíma úvahy o prispôsobení sa jadrovej stratégie NATO. A ako vidíte diskusiu k nasadeniu lietadiel AVAX v súvislosti s sírskou vojnou? pri e, ministro ministru zahraničných vecí NATO povedal americký minister, že e, Európa e, má pristúpiť k riešeniu tejto operácie a čo si máme pod takým pristúpením predstaviť? Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán generálny tajomník. E, my nechceme novú studenú vojnu, chceme dialog, ale ak má byť úprimný, e, aliancia e, nemá veľa možností. Je samozrejme veľmi dôležitý dialog, ale keď sa pozrieme napríklad na potenciálnych ďalších kandidátov, medzi ktoré patria aj krajiny, ktoré majú na svojom území veľké problémy. Hovorím o Gruzinsku a, a Abcházsku, Južnom Osecku. To sú všetko krajiny, ktoré by mohli skôr zintenzívniť e, potenciálny konflikt s Ruskom miesto jeho zmiernenia. A potom je to spolupráca s Tureckom, respektíve spolupráca Turecka s NATO. Tur- Turecko podporovalo isté operácie v Sýrii, predovšetkým vojenské operácie namierené proti Kurdom. Je to v súlade s tým dialogom, o ktorom ste hovorili e, predtým? Zdá sa totiž, že podľa správ, ktoré dostávame, sa situácia vyvíja presne opačným smerom. Pán Mezevič? Ďakujem, pán predseda, vážený pán generálny tajomník, ja som tu. Naša skupina a ja osobne rozhodne súhlasíme s vami v tom, že nesmieme hovoriť o novej studenej vojne. Nie je to jazyk, ktorý by sme mali používať a to v žiadnom smere. Mám konkrétnu otázku. E, čítali ste e, randovú správu, ktorá odporúča e, zastrašujúcu silu v objeme siedmých brigád, ktoré by mali byť nasadené na Balte, ktoré by pôsobili ako odstrašujúca sila na to proti Rusku v prípade nejakých aktivít. Ale toto nie je, e, toto sa nerovná e, budovaniu miestnych kapacít. Je to v súlade e, s vašimi plánmi? Uh, no, Mr. Borgesio first. Pán Borgesio. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán generálny tajomník. Jedna vec, ktorá mnohých ľudí e, podľa, e, počas teroristických e, útokov spáchaných v Európe islamských štátov zaskočila, bolo to, že teroristi boli v mnohých prípadoch rekrutovaní práve v Bruseli. Belgicko a Európsky politici si ako si neuvedomovali, že imigrácia otvára aj dvere pre Alamo, Alamo, Alahových bojovníkov. E, to je výsledok e, kontaktov a súvisí to aj s pašovaním ropy z časti Sýrie, ktoré ovláda islamský štát do Turecka. Ehm, ehm, prítomnosť lodí to v Egejskom mori je pozitívna a som e, presvedčený o tom, že zastaví prílev utečencov a potenciálnych teroristov do Európy, čo je nepopierateľné, či sa nám to páči alebo nie. Neobávate sa, že by mohlo dochádzať k zvýšenej infiltrácii tohto typu do, z iných častí Európy, napríklad znovu by sa mohol dôraz presunúť na talianské brehy. E, takže aké má na to plány? Chcete brániť iba Egejské more, alebo ste pripravení brániť aj našu krajinu? Pán Kli. Pán generálny tajomník, posledná schôdzka ministra obrany NATO bolo dôležitá schôdzka, e, sme si to vedomi a e, aj čo sa e, týka trvalého rozmiestnenia e, sil NATO na Eh, východnej eh, hranici, teda forward presence, aj sa týka posilnenie eh, schopnosti bodovania posilňujúcich síl, teda reinforcement, ale k tejto politike Američania mm, vyjadrili svoju pripravenosť vynakladania prostriedkov na tento účel, teda 3,4 miliardy dolarov aj e, popísali sily a e, výzbroje, ktoré možno e, rozmiestniť, ale som zvedavý, že ako vyzerá reakcia zo strany ostatných členov NATO a či európsky členovia aj Kanada vyhlasili alebo prehlasujú práve pripravenosť vynaložiť prostriedky na tento cieľ rozmiestnenia svojich ozbrojených síl na východnej hranici. Vítajte, pán generálny tajomník. Aký máte postoj ku komplikovanému členovi NATO, ktorý je komplikovaný aj pre nás, a to je kandidátska krajina Turecko. A pýtam sa konkrétne na boj proti Kurdom, nie len Kurdom v Turecku, ale aj Kurdom, ktorí sú našimi významnými spojencami v boji proti islamskému štátu v Sýrii a v Iraku. Ako hodnotíte tieto problémy? Pretože e, to súvisí aj s rozhovormi o Cypre. A očakávate nejaké ďalšie problémy vo vzťahoch medzi EU a na to v súvislosti s Cyprom. A ďalej e, sa chcem spýtať, či e, sa má vaše pôsobenie obmedziť iba na prítomnosť lodí v Egejskom mori, alebo máte v úmysle zasiahnuť priamo aj na území, teda nasadiť pozemné e, jednotky a aké sú v tomto smere plány aj vo vzťahu k USA. E, ďakujem. E, generálny tajomník, ja som e, veľmi pozorne počúval to, čo ste hovorili. Dve otázky. Boj proti islamskému štátu si vyžaduje, aby sme spojili svoje sily a našim najdôveryhodnejším partnerom, ktorý dosahuje úspechy v boji proti islamskému štátu, to sú Kurdi a tí zaznamenali aj najväčšie straty a sú to e, síly, ktoré boli zasiahnuté našim partnerom NATO, Tureckom a to otvára otázku o dôveryhodnosti Turecka ako partnera. E, e ako teda vnímate takéto aktivity Turecka. Druhá vec, operácie v Egejskom mori. E, hovoríte, že najdôležitejším e, cieľom je získať informácie na boj proti e, prevádzačom ľudí, ale je to nebezpečná operácia a mám konkrétnu otázku. Čo bude konkrétne na to robiť, keď zachránia nejakých ľudí z Egejskom mori, čo s nimi urobia? E, vrátia ich naspäť na e, územie uh, Turecka? Uh, Karl Schwarzenberg. Oh, yes please. I'm just uh, wonder. Ja si len kladiem otázku, prečo sa bojíme výrazu studená vojna? E, e, hovoríme o vlažnej vojne na Ukrajine, ale tam sa predsa zabíjajú ľudia. A v klasickej studenej vojne sa to nedialo tak prečo sa stiažujeme na výraz e, studená vojna, keď máme tento výraz vlažná vojna? A ďalej, e, pokiaľ ide o prítomnosť jednotiek NATO vo východnej Európe, ja by som bol veľmi rád, ale pokiaľ ide o klasické geografické rozdelenie, východná Európa to je Bielorusko, Rusko, Polsko, a, patrí sem aj, a potom príde stredná Európa. A mňa by zaujímalo, či ste dosiahli nejaký pokrok, či budú jednotky na to aj vo východnej Európe, alebo či budú iba v strednej Európe. Ďakujem veľmi pekne. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Generalsekretär. Pán predseda, pán generálny tajomník, ďakujem pekne uh, za uh, vaše vydrenie k tejto témy. Podobné uh, Eh, diskusiu sme zazvili na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii s jedným bodom a to, že eh, počas eh, toho týždňa sa niečo pohlo, kde sa ruské stanovisko presadilo, keď sme od Moskvy počuli, že s kým chcú vyjednávať a s kým nie a podľa nás to je dôležitý krok tým smerom Eh, keď eh, že sa vyjednáva eh, medzi USA a Ruskom a potom sa do hĺbky určuje, že čo potom s ďalšími vecami a podľa mňa takto môžu rozhodnúť niektoré veci, ktoré pre EÚ nebudú znesiteľné, lebo v realite sa ukáže, že je to ináč a budeme musieť na to reagovať alebo sú stále otvorené dvere k tomu, aby sme zavranili, k tomu, aby sa to stalo. Po druhé, ja som rád, že sa na to sústredil na to, aby sa iniciatíva e, z e, Turecka a e, Grécka zamrala na utečencov a aby pomohli na mieste tým, čím na to môže pomôcť. A ja sa chcem spýtať k otázke, čo už bol odznela, že to bol podnet Turecka, vy ste povedali, že my však nebudeme príjmať žiadnych e, utečencov naspäť. A to nepasuje do tejto konštelácie a moja otázka je, že ako na to túto úlohu má e, vykonať, e, ktorú dostalo, to znamená, aby ovplyvnilo túto situáciu. Tretia vec, ktorá ma zaujíma, sa týka otázky, že aké rozhodnutia sa príjmu v Varšave na schodské k otázke rotácie, kde tá e, rotácia je e, ovplyvnená terajšou praxou a e, čo z toho platí pre partnerov to a ako sa to plánuje? Thank you very much, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne, pán generálny tajomník. Celá tá vec je veľmi zvláštna, lebo hovoríme tu o spolupráci medzi NATO a Európskou úniou, ale e, v zásade e, všetko, čo sme urobili, je v podstate len e, absorbovanie európskych obranných štruktúr do NATO. Aká bola reakcia na to, pokiaľ ide o článok 42.7 zmluvy o EÚ a článku 4.05 zmluvy o NATO v súvislosti s e, násilnostiami, ku ktorým došlo v Paríži? Ehm, a e, tu dochádza k neprestajným obavám e, v súvislosti s revitalizáciou NATO a schopnosťami spojencov posilniť ich obranné e, schopnosti. A ďalšia otázka, čo môže NATO urobiť na pomoc Turecku pri ochrane jeho hraníc a čo v tomto smere hodláte urobiť? Ďakujem. Uh, ďakujem. Ja sa, buď, ja sa pokúsim odpovedať na tie otázky, z ktorých viaceré sa prekrývajú, takže budem na niektoré odpovedať spoločne. Viacerí z vás sa ma pýtali na dialog a na to, ako je možné mať dialog s Ruskom, e, vzhľadom na to, že sa správa takým spôsobom, akým sa správa v Sýrii, na Ukrajine, v Gruzinsku a na iných miestach. A ďalej, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme v prvom rade pochopili, že my sme nikdy neprerušili náš politický dialog s Ruskom na jar roku 2014 po nelegálnom pripojení Krymu NATO vo vzťahu k Rusku prerušilo praktickú spoluprácu, ale možnosti dialogu ponechávalo otvorené, pretože keď je zvýšené napätie, keď je doba zložitá, ako je tomu teraz, je veľmi dôležité mať možnosť politického dialogu s cieľom vyhnúť sa eskalovaniu napätia situácie a snažiť sa zabezpečiť čo najvyššiu predvydateľnosť, transparentnosť, ako je len možné, pretože zvýšenie vojenskej prítomnosti, počtu vojenských cvičení a, a, a napríklad prítomnosť ruských e, vojenských síl v Syrii, to všetko zvyšuje, zvyšuje riziko. Ale ako som povedal, nie je tu protirečenie medzi vojenskou silou a predvydateľnosťou predvydateľnou vojenskou reakciou v NATO. My sa budeme naďalej snažiť o politi- dosiahnuť politický dialog, lebo to je prostriedok, ako zredukovať riziko a ako zabraniť vymknutiu sa situácie spod kontroly. A Rusko je členom Bezpečnostnej rady OSN. Rusko je štátom, e, ktoré e, funguje aj v rámci OBSE. A mnohí spojenci NATO a členské štáty EU spolupracujú s Ruskom na bilaterálnej úrovni. Myslím si, že treba pochopiť, že to nie je otázka, že tu nejde o to, aby sme Rusko izolovali, ale ide tu o to, aby sme im vyslali jasné posolstvo. A to robíme z časti aj prostredníctvom vojenských aktivít, ale aj prostredníctvom um, otvoreného politického dialogu o mnohých otázkach Napríklad, e, pokiaľ ide o e, jadrový e, deal, do, jadrovú dohodu s Iránom alebo dohodu o zastavení násilnosti v Syrii a o mnohých ďalších otázkach. Ale samozrejme, to všetko musí byť založené na pozícii sily, predvydateľnosti. Dialóg nie je znakom sla, e, slabosti, je e, znakom um, e, sebadôvery a my musíme byť schopní s politickým, s, s, s Ruskom uh, Ehm, príjmať aj politické riešenia mnohých otázok. A ďalej, e, pokiaľ ide o to, či som za ehm, zriadenie e, stálych e, spoločných parlamentných výborov prepájajúcich Európsky parlament s parlamentným zhromaždením NATO, to je zaujímavá myšlienka, ja už som ju počula aj predtým, ja som vždy otvorený dobrým nápadom, ale zároveň musím povedať, že to nie je eh, na mne a o tom musia rozhodnúť národné parlamenty eh, v Norsku som od domác, predstaviteľov domácej politickej scény počul, že je potrebné postupovať veľmi opatrne, keď chceme členom parlamentu povedať, ako by si mali e, organizovať svoju prácu. Čiže to je naozaj úloha parlamentov. A existujú niektoré krajiny, ktoré nie sú členmi aj EÚ, aj NATO. E, jednu z nich poznám veľmi dobre a e, preto môžem hovoriť, že je potrebné rešpektovať aj tie krajiny, ktoré nepatria do NATO a zároveň do EÚ. A pán Tiga, E, ten jazyk dialogu. Myslím si, že do istej miery som to vysvetlil, ale chcel by som e, zdôrazniť e, len to, že dialog a politické kanály to je niečo, čo je potrebné, ale my potrebujeme politickú zaangažovanosť, ktorá je väčšia a nemenšia, keď je doba zložitá. Ja som norský politik a Ehm, Norsko je krajina, ktorá je susedom Ruska a nám sa podarilo s Ruskom nadviazať praktickú spoluprácu z, v otázkach hraníc, rybolovu, e, vojenských otázkach e, a naši predstavitelia armády sa pravidelne stretávali s predstaviteľmi e, ruskej, ruských ozbrojených síl a to napriek tomu, a to, a to k tomu nedochádzalo napriek tomu, že je Norsko členom aliancie, ale práve z toho dôvodu, že je členom NATO. Takže potreba silnej obrany, potreba dialogu je dnes naliehavejšia než inokedy. A pán Galer E, pokiaľ ide o vojenskú prítomnosť na východe. Prepačte, vo východnej časti aliancie. My, my sme už posilnili našu prítomnosť, e, koná sa viac e, vojenských cvičení. Naša prítomnosť v Čiernom mori aj v Balskom mori sa takisto posilnila. A v súčasnosti hľadáme spôsoby, ako ďalej posilniť našu vojenskú prítomnosť vo východnej časti aliancie. E, pýtali sa ma niektorí aj na konkrétne počty. E, tento údaj vám nemôžem predbežne e, poskytnúť, ale hovorili sme a rozhodli sme o posilnení našej prítomnosti a pokiaľ ide o rozsah tejto prítomnosti, o tom sa bude hovoriť neskôr na Varšavskom samite v júli ale rozhodujúce je to, že zvýšená vojenská prítomnosť vo východnej časti aliancie bude viac národná, pretože toto je kľúčový aspekt. Keď e, máme sily z jednotlivých e, členských štátov NATO, to, ktoré budú nasadené alebo ktoré budú prítomné vo východnej časti aliancie, tak to zvýši dôveryhodnosť našej kolektívnej obrany, kolektívnej bezpečnosti, čo znamená, že útok proti jednému spojencovi bude útokom proti celej aliancii a tým sa zvyšuje dôveryhodnosť. V prípade, že vo východnej časti aliancie bude zvýšená, prítomnosť jednotiek NATO, budú to viacnárodné jednotky a tento charakter, viacnárodný e, charakter je veľmi dôležitý. Ďalej som dostala otázku e, o tom teda, že, že nie studená vojna, ale horúca vojna. Pán Šalke o tom hovoril. Áno, na Ukrajine na východnej Ukrajine, v Sýrii a na ďalších miestach nemožno hovoriť o studenej vojne, pretože tam dochádza k skutočne horúcej vojne. Ale je to niečo, čo sa nás dotýka, lebo sa tak deje v našom susedstve. Naše susedstvo je nestabilné a má to pochopiteľne dosah aj na našu bezpečnosť. Ďalej som dostal otázku od viacerých z vás v súvislosti s Tureckom. Turecko je spojencom NATO, ktorý je najsilnejšie, naj, najvýraznejšie postihnutý násilnosťami, ku ktorým dochádza v regióne v Sýrii, v Iraku. Ehm, Turecko má v súčasnosti 2,5 milióna utečencov a prispieva ku koalícii bojúcej proti ISISu. E, poskytuje aj infraštruktúru letecké základne pre túto koalíciu. Turecko bolo takisto e, zasiahnuté viacerými teroristickými útokmi. Napríklad nedávno, pred niekoľkými dňami, došlo k poslednému takémuto útoku v Ankare. Zároveň nestabilita a e, výzvy, ktoré predstavuje situácia v Sýrii, ako aj e, prenikanie tohto konfliktu do Turecka, to len zdôrazňuje e, potrebu deeskalácie, kde je úloha Turecka nepopierateľná. Preto my stále zdôrazňujeme, že NATO musí vyvinúť e, úsilie o nájdenie e, politického e, vynegociovaného riešenia. Tu zohráva Turecko veľmi dôležitú úlohu. Dúfame, že tá dohoda o zastavení Eh, bojov sa dosiahne a bude sa aj realizovať a že mierové rokovania privedú k dlho, trvajú, dlhšie trvajúcemu primeriu a k politickej transformácii. Eh, takisto dnes skôr by sa tam mala riešiť tá situácia Turecka. Preto je veľmi dôležité, aby bolo dosiahnuté politické riešenie. A ešte v súvislosti s Tureckom. Ehm, my máme ehm, naše ehm, vojenské kapacity prítomné v Turecku, máme tam avaky, máme tam vzdušnú, vzdušné sily, E, ktoré zabezpečujú obranu e, našej aliancie e, vrátanie Turecka pred Ruskom. A pokiaľ ide o tie počty, pán Kostaldo hovoril o dialogu. Ja myslím, že som odpovedal na túto otázku aj na otázku týkajúcu sa Turecka. Eh, otázka maďarského poslanca. Rand, to bola správa eh, Rand, korporácie Rand. Eh, my to, čo oni analizujú vo svojej správe, sa snažíme riešiť. To je pokiaľ to je niečo, čo sa týka rizika vo východnej časti aliancie. to to sleduje a reaguje. Robíme to s časti posilňovaním prítomnosti na východe. E, sú to vojenské cvičenia, okrem toho sme e, teraz e, zriadili 8 takých menších vojenských štábov, vrátanie Maďarska, ktoré majú veľmi dôležitú úlohu, pretože zabezpečujú prepojenie medzi vnútroštátnymi ozbrojenými silami a potrebnými posilami v prípade ich potreby. Ďalej budujeme jednotky rýchlej reakcie a tieto by mali byť podporené jednak e, e, vnútroštátnymi silami, medzinárodnými silami e, v prípade potreby. A toto je aj dôvod, pre ktorý sme zvyšili pripravenosť a pohotovosť našich síl. My sme zvyšili silu tejto, týchto síl rýchleho nasadenia z 13 na 49, e, strojnásobili sme to. E, tieto by mali byť schopné e, byť reakcie do niekoľkých dní. Deje sa tak šťastí v rámci NATO, ale šťastie aj v rámci bilaterálnych vzťahov z USA. Ehm, e, investuje sa viac do infraštruktúry a v 8 spojeneckých e, krajinách východnej časti aliancie boli zriadené malé štáby, ktoré nám umožňujú nasadiť v prípade potreby sily rýchlej reakcie. Čiže my reagujeme na výzvy, ktoré, na ktoré poukazuje správa RAND a budeme v tom pokračovať aby sme mohli zaručiť bezpečnosť všetkých spojencov. A ďalej to bola otázka toho, že mnohí teroristi boli rekrutovaní v Belgicku. Teroristi sú rekrutovaní v mnohých krajinách a Belgicko je kraj, hostiteľskou krajinou NATO, za čo sme mu veľmi vďační. A my E, pracujeme na tom, aby Belgicko aj ďalšie krajiny Európy dokázali zriadovať protiteroristické siete a robiť niečo s náborom e, cudzích bojovníkov. A sme veľmi vďační Belgicku, že je hostiteľskou krajinou hlavného štábu NATO. A ďalej to bolo viacero otázok týkajúcich sa prítomnosti NATO v Egejskom mori. Ako viete, my sme sa rozhodli, že budeme pomáhať pri riešení utečeneckej krízy v Egejskom mori. My nebudeme vrácať naspäť lode, čiže nebudeme vykonávať policajné aktivity v Egejskom mori. Budeme pomáhať miestnym orgánom, to znamená tureckej aj e, gréckej námornej stráži a Frontexu, aby si mohli vykonávať svoju úlohu. To bude naša úloha a to je naša misia, ktorá bola dohodnutá na stretnutí ministra obrany. Budeme e, uskutočňovať e, prieskum a monitorovanie a poskytovanie informácií miestnym orgánom. Ale samozrejme, všetko, čo budeme robiť e, e, s pomocou e, našich kapacít v Egejskom mori musí byť v súlade s vnútroštátnym právom. To znamená, že pokiaľ bude loď NATO v blízkosti e, lode, ktorá sa potápa s utečencami na palube, tak e, všetky národy majú povinnosť e, pomôcť týmto ľuďom bez ohľadu na to, odkiaľ e, sú. A to sa vzťahuje aj na na NATO. Budeme teda týchto ľudí zachraňovať a my sme na stretnutí ministrov obrany sa dohodli s, Turec- s Greckom, že tí ľudia, prepáčte, s Tureckom, že pokiaľ tí ľudia, ktorých takto zachránime, prichádzajú z Turecka, tak tam budú vrátení. Čiže my teraz sa snažíme doriešiť technické aj právne detaily toho, ako bude toto rozhodnutie, ktoré prijali ministri na to pred niekoľkými týždňami v skutočnosti realizované. Cyprus. Pani Gomeš sa pýtala na Cyprus. tu chcem povedať len toľko, že ja vítam úsilie o nájdenie politického riešenia. Myslím si, že sa zaznamenal istý pokrok, ale e, sú tu ešte isté e, trecie plochy, ale verím, že smerujeme k vyriešeniu konfliktu na Cypre a ja toto úsilie vítam. Takisto som dostal otázku, či aj iné krajiny, vrátane Spojených štátov, budú poskytovať podporu pri posilňovaní kolektívnej prítomnosti NATO vo východnej časti aliancie? Odpovedie áno. Všetci spojenci už prispievajú k misiám e, tohto druhu a budú prispievať s cieľom zvýšiť pohotovosť a prítomnosť NATO. E, Líbia. Sme pripravení pomôcť pri budovaní kapacít za predpokladu, že v Libii požiada vláda národnej jednoty o našu pomoc. My sami aktívne nebudeme vstupovať do Libie, ale urobíme tak, pokiaľ budeme pozvaní. Ďalej som dostal otázku kde je východná Európa, kde je stredná Európa. E, ja by som na to odpovedala tak, že my sme posilnili našu prítomnosť tak na vých- vo východnej časti aliancie. E, to sú napríklad e, pobaltské krajiny. Tak ťažko presne povedať, kde začína, kde končí, kde začína východná Európa, kde končí stredná Európa. Uh, a ehm, Ďalej, pokiaľ ide o Varšavu, e, tam príjmu rozhodnutia hlavy štátov a vlád, ale ja očakávam, že bude prijaté rozhodnutie o tom, ako sa ďalej posilní naša kolektívna obrana a ako sa posilní prítomnosť aj na juhu a východe. A ďalej to bola otázka týkajúca sa článku 42.7 a nie článku 5 e, dohody zmluvy NATO. E, článok 5 e, na, e, Varšavskej NATO bol použitý iba raz v roku 2001. Odtedy v Európe došlo k mnohým útokom s mnohými obeťami bez toho, že by sa použil článok 5. Takže použitie článku 5 to je niečo, čo e, je mimoriadne riedkavé a e, je e, a podpora boja proti terorizmu sa deje bez toho, že by sa uplatňoval článok 5. My poskytujeme podporu budovaním miestnych kapacít a v Jordánsku, v Tunisku, v Iraku poskytujeme našu pomoc, ale týka sa to aj našich aktivít v Afganistane, ktoré sú do veľkej miery prepojené s bojom proti terorizmu lebo e, Afganistan sa v mnohých ohľadoch stáva útočiskom medzinárodného terorizmu. Čiže my bojujeme proti terorizmu tým, že budujeme a posilňujeme národné koalície bez toho, že by sme uplatňovali článok 5. Možno som na niektoré otázky neodpovedal, ale dúfam, že som odpovedal na väčšinu z nich. Ja viem, že tých otázok je ešte viac, takže myslím, že by sme s nimi mali ešte pokračovať. Ďakujem Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Ja oceňujem váš e, rezolutné jasné posolstvo. Ja podporujem prítomnosť NATO v južn- pardon, východnej časti Európy. Teraz sme sa dozvedeli, že tam patria aj Bal- pobaltské štáty. To je dôležité, pretože táto, táto oblasť je ešte stále zraniteľná a pán Putin možno by mal chuť diskreditovať e, najmenších členov NATO. Moja otázka sa týka e, kolektívnej obrany v prípade hybridnej vojny. Existujú nejaké praktické scenáre či riešenia uplatňovania kolektívnej obrany v takýchto zmiešaných prípadoch, prípadoch hybridného útoku? Ďakujem. <laughs> It's okay. Thank you so much. Thank you. Our delegation for the NATO Assembly. Thank you. Pani Kylie z výboru NATO. Ďakujem. Ja som mala možnosť e, ako členka DINAT s vami hovoriť v Stavangeri a moja otázka znie, či sa NATO zúčastní utečeneckej krízy a vy ste povedali, že to nie je úloha to, toto robiť. Podobne ste sa takmer úplne identicky ste sa vyjadrili teraz, avšak NATO sa bude aktívne účastniť e, utečen, e, opatreniam utečenskej krízy. Chápem samozrejme, aj to zdôvodnenie, pokiaľ ide o kapacitu NATO a EU aj v budúcej spolupráci. Ale chcela by som po- presnejšie, mohli by ste nám povedať nejaké detaily operačného plánovania koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi Frontex a NATO v Egejskom mori? Koľko tam bude lodí, na ako dlho? Ako bude prebiehať koordinácia? Povedali ste, že pôjde iba o získavanie informácií a výmenu údajov, avšak pokiaľ zachytíte utečencov a budete ich musieť vrátiť do Turecka, tak to je iná situácia. Vzhľadom na to, že iba včera došlo k 36 porušeniam vzdušného priesporu a taktiež boli narušené námorné hranice Tureckom. Ako by podľa vás na to zareagovalo, pokiaľ by k takýmto veciach dochádzalo naďalej, aj, pokiaľ, aj za ten čas, čo tam vy budete. Pokiaľ by napríklad na, e, Turecko použilo prítomnosť NATO na e, vyhlásenie suverenity e, greckých oblastí. Ešte by som sa chcela opýtať, či by bola možná nejaká spolupráca národne Európskeho parlamentu, pretože čelíme spoločnej hrozbe. Mr. Gurek. Gurek.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 Eh, ja by tiež zaujímalo viac podrobností o operácii na Egejskom mori, pokiaľ ide o Turecko a návrat utečencov. Či sa tam predpokladajú aj operácie pri e, pobrežných vodách a na zemi a použitie lodí, pokiaľ tieto bude použité tak, ako e, to navrhla ráda, ale k tomu nedošlo k reálnej činnosti. Druhá vec, ako vnímate situáciu, ktorá nie je vojenská, ale je veľmi dôležitá pre bezpečnosť krajín na východe. Čiže vybudovanie Nord Streamu 2. Podľa nás toto istým spôsobom predstavuje nástroj, e, vďaka ktorému Rusko tlačí na okolité krajiny, čiže vývoz e, e, prvotných surovín. Čiže je to akési opatrenie a zaujímalo by ma, ako sa vy k tomuto stávať, staviate. Pán Atiny, e, máte minútu 15. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som hovoriť o jednej téme, ktorá sa pravdepodobne bude riešiť aj na Varšavskom samite. je to otázka kybernetickej bezpečnosti a nielen je jej technický aspekt. Čiže nechcem hovoriť iba o usmerneniach a spoločných normách, skoro o politickom obsahu tej diskusie. Kybernetická bezpečnosť je pre NATO veľmi dôležitá a pre každý jeden, každú českú krajinu NATO, čiže pre NATO ako také. Avšak z externého hľadiska, ako môžeme mať spoločné normy v oblasti ochrany? Pretože, a videli sme to aj na Ukrajine, to riziko sa stále zvyšuje a má to vplyv aj na našu obranu v budúcnosti. Pán generálny tajomník, ja mám pár presných otázok možno nebudete môcť odpovedať hneď, ale aspoň mi možno tie odpovede niekedy pošlete neskôr. Ide tu o respektívnu účasť jednotlivých partnerov na to. Mňa by zaujímalo, aký je aktuálny stav, pokiaľ ide o počet vojakov, ktorí sa zúčastňujú operácií a financovanie zo strany USA, európskych štátov, EÚ EU a európskych, ktoré nie sú v EÚ, ale sú v NATO. Výdavky na armádu vstúpli v jednotlivých krajinách až o 2%. Chcela by sa vedieť, o ktoré krajiny ide, či do tejto sumy sú zahrnuté aj platy e, zamestnancov armády a potom na aké prostriedky sa toto navýšenie použilo. Je to otázka verbovania nových vojakov, či ich tréning, je to výbava a pokiaľ je to výbava, tak aký typ vojenskej výbavy na to má ešte stále rovnaký počet helikoptér napríklad. A potom na druhej strane, ktoré sú krajiny pôvodu, odkiaľ pochádza teda táto vojenská výbava, ktoré krajine sa vyrábajú. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Secretary... Ďakujem za slovo. Pán sekretár, eh, vy ste hovorili o prepojených výzvach. Európska únia a NATO, NATO propagujú tie isté eh, hodnoty. Podľa mňa NATO pomerne neskoro eh, pri, prišlo pomôcť EÚ, pokiaľ ide o pomoc tokov, kontroly tokov. Myslíte si, že by sme nemali navrhnúť trvalý mechanizmus spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany medzi NATO a EÚ. Po druhé, ruské orgány podkopávajú jednotu, integritu a suverenitu Moldavy, Gruzinska a Ukrajiny. Toto sú tri veľmi dôležité krajiny pre euroatlantickú oblasť a bezpečnosť a obranu e, východnej Európy. Čo NATO v budúcnosti plánuje, aby podporil tieto krajiny, aby prípadne zvyšilo ich štatút, pokiaľ ide o spoluprácu s NATO? Uh, thank you. Um, Mr. Stoltenberg, uh, representing... Uh... Pán Kavčinsky, ďakujem. Pán Stoltenberg, zastupujem tu Spojené kráľovstvo, som veľmi rád že my naplňame našu povinnosť 2% HDP na armádnu výbavu a veľmi som rád, že aj vy hovoríte o dialogu s Ruskom. V našom parlamente prevláda skôr nepriateľstvo, antagonizmus a podozrenie, pokiaľ ide o vzťah s Ruskom. A veľmi rád by som od vás počul, aké reakcie, e, akým reakciám čelíte vy, keď nás zastupujete, keď e, komunikujete s Ruskom a ako vy osobne sa snažíte vybudovať e, osobné vzťahy s vašimi mm, kolegami protivníkmi v Moskve, keď sa pokúšate znížiť e, napätie, ktoré vzniká vo vzťahoch v týchto dvoch oblastí. Wow. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενικά Η απόφαση για Ďakujem za slovo. Rozhodnutie na to byť prítomné v Egejskom mori samozrejme vítame. Avšak vyplývajú z toho aj isté problémy. No mňa by zaujímalo, ako chce na to zabezpečiť neporušenie eh, gréckého teritoria Tureckom pretože utečenci nie sú len v územných vodách, pašeráci ich posielajú k gréckému pobrežiu, ako toto chce na to chrániť. Keď napríklad nejaká loď, e, čo má utečencov, sa začne potápať v gréckých vodách a zasiahnu ako grécké sily, tak aj turecké sily, ako zareaguje na to? ako zareaguje, pokiaľ Turecko e, začne zachraňovať takýchto ľudí v, v, mimo svojich e, územných vôd, alebo sa to stane pri nejakom ostročeku, ktoré, gréckom, ktorú si Turecko nárokuje. čo napríklad helikoptery, ktoré dohliadajú nad týmito územnými vodami, tak budú oznamovať svoje letecké e, svoje plány, svojho letu. Ako sa bude riešiť to nezasahovanie? Vážený pán generálny e, tajomník, ja by som chcel upremiť vašu pozornosť na sever. Aj, aj na severe sa dejú zmeny Norsko posilnilo svoju námornú prítomnosť. E, do, dozeráme na situáciu pomocou ponoriek, lodí a aj lietadiel. Aké má na to plány, pokiaľ ide o varšovský proces, aké má na to plány s prítomnosťou v Severnom mori? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, vážený pán e, generálny tajomník. Ja som naozaj veľmi rád, že ste tu. A mám dve krátke otázky. Poprvé, ako hodnotíte bezpečnostnú situáciu v oblasti Čierneho mora a ako na to chce reagovať na to? A po druhé, hovoríme tu o vývoji európskej obrany a čo by podľa e, NATO bolo treba urobiť, aby sme zabezpečili komplementaritu a komplementaritu medzi e, vývojom e, obrany na úrovni EÚ a NATO. Ďakujem pekne. Mr. Obrega from Romanian. Pán Obrega z rumúnskeho parlamentu. Has he Domnule Stoltenberg, domnule Brock, stimați colegi, um, în spiritul transparenței și predictibilității. Vážený pán Brok, vážení kolegovia, pokiaľ ide o transparentnosť a predvydateľnosť medzi spojencami, teda v tomto duchu sa vám pokúsim povedať, akým smerom ide Rumúnsko ešte prv, než sa stretneme na Varšavskom samite. Oceňujeme snahy spojencov, aby som si, že RAP musí byť plne implementovaný ešte pred summitom. Vítame snahy Na to adaptovať sa nové bezpečnostné prostredie aj vzhľadom na ruské obmedzenia. Myslíme, že je dôležité zvážiť dlhodobý vývoj práce NATO, taktiež je potrebná revízia bezpečnostnej obrannej politiky a vzťahov s Ruskom. Aj na toto by sme sa mali z dlhodobého hľadiska zamerať, pretože strategické ciele aliancie je dôležité zabezpečiť. Strategické partnerstvo medzi NATO a EÚ je naozaj mimoriadne dôležité. Rozširovanie NATO je dôležité, nové opatrenia, ktoré sa týkajú Gruzinska, treba riešiť. Gruzinsko sa snaží pripojiť. A taktiež teraz k mojej otázke. Myslíte si, že tieto projekty sú realistické alebo nie? Chcel by som vás upozorniť, že teraz by skrátime rečnícky čas na položenie otázok na minútu a vtedy sa nám možno podarí e, zmestiť do času, ale dám prednosť ľuďom, ktorí ešte nehovorili, pretože niektorí ľudia hovorili už raz, dvakrát, takže dám prednosť ľuďom, ktorí ešte nehovorili. Pani Gil. Ďakujem, ja sa chcem opýtať e, na e, hrozbu hybridnej vojny, ktorá e, je teraz stále viac prítomná a používajú to Rusi, Číňania a tak ďalej. Preto si myslím, že na to by sa malo zamerať aj na túto oblasť. Avšak na to hovorilo o odpore proti kybernetickým útokom Mňa by zaujímalo, ako by bolo možné získať mandát na proaktívnejší prístup zlepšenia celkovej zraniteľnosti. No a chcela by som povedať, že vítam vaše slova, že silná Británia v silnej Európe prispieva k stabilite. Mohli by ste prosím povedať, čo si myslíte, aké by mohli byť možné negatívne dopady Brexitu Vzhľadom na to, že sa navyšujú hrozby, potrebujeme zúžiť spoluprácu v rámci NATO. Ďakujem. Ευχαριστώ. Κύριε, Στόλτεμπεργκ. Pán Papadakis, ďakujem pán Stoltenberg. problém utečencov je ešte posilnený kvôli vášmu imperialistickému prístupu, prístupu NATO, EÚ. Vám čeli Sýria, Irak, Líbia. A vzhľadom na politiku, ktorú robíte, sa milióny utečencov nachádzajú na gréckom území, pardon, tisíce utečencov so súhlasom gréckej vlády bude zabezpečená prítomnosť NATO na gréckom území. Vzhľadom na to, že NATO nemôže zasiahovať v rámci svojich členských štátov, tak len posilňuje stanovisko Turecka, pokiaľ ide o pobrežie Egejského mora je jasné, že ani NATO, ani EÚ nereagujú a bránia Turecko, pokiaľ ide o ich porušovanie e, gréckého a cyperského vzdušného priestoru. Takže aké je zdôvodnenie, opravné zdôvodnenie prítomnosti tureckých e, vojenských síl v našich e, vodách Pokiaľ ide o redukciu počtu pašrákov v Egejskom mori, tak e, to znamená, že takíto pašeráci a lode, ktoré sa budú nachádzať e, v vodách e, Turecka alebo Grecka, budú navrátené do Turecka. Avšak my vieme, že armádny výbor Turecka sa teraz tvári, že nikdy takéto dohode nedošlo. Takže aká je realita? Pretože pokiaľ k tomu, k tej dohode nedošlo, tak nevidno, prečo mať, by ste mali byť vy prítomní v Egejskom mori. Vážený pán generálny tajomník, na jeden z najdôležitejších nástrojov našej aliancie od 90. rokov bola otvorená transparentná politika, rozširovanie a myslím, že aj noví spojenci, ktorí pochádzajú zo strednej a východnej Európy, sú tým najlepším príkladom. Nedávno sme v Rumunsku prijali rozhodnutie o Čiernej hore. Ale čo Gruzinsko? Hovorím o tom aj mimo samotného rámca balíčka, ktorý sa prijal E, otázke e, o Gruzinsku. E, NATO sa tomu intenzívne venuje už od roku 2008. Ja veľmi dobre viem, aká je situácia, je to zložité, ale naozaj potrebujeme úprimnú diskusiu medzi spojencami a to, to, je to dosť veľká výzva. Aký by mal byť postup Gruzinska smerom k spojencom, pretože sme x krát hovorili o tom, že Rusko by nemalo mať právo veta, pokiaľ ide o našu politiku rozširovania. Ďakujem za slovo, vážený pán generálny tajomník. V regióne sa vojna, konflikt zhoršuje, NATO posilňuje svoje základne Egejské more je naozaj cintorínom. Situácia na Blízkovom východe je stále nestabilnejšia a mňa zarazilo, čo ste povedali, trošku ste vás zaváhali, ale povedali ste, že rozpočet na to nebol redukovaný, že ešte stále sa vynakla dajú 2% z rozpočtu krajín, ktoré majú katastrofálne hospodárske podmienky. Pritom by sme tieto peniaze potrebovali na zaplatenie vzdelávania a zdravotníckých služieb pre našich ľudí. E, na to zlyhalo ako v Gruzinsku, tak aj na Ukrajine a prítomnosť NATO predstavuje armádnu hrozbu a tvárime sa, že NATO bolo prizvané, pozvané do Egejského mora, aby zabránilo utečencom vyloďovať sa. V tejto chvíli sa zdá, že Turecko spochybňuje rozhodnutie o, o, o navracaní utečencov na ich územie v oblasti Egejského mora. A čo chcete urobiť s utečencami, ktorých zachytíte? Ďakujem. Thank you, Chair. I couldn't believe this. <laughs> uh... Ďakujem, pán predseda. Pán tajomník, dve otázky. Viem, že ste hovorili o prímerí v Sýrii, o vyhlásení prímeria v Sýrii. Pokiaľ k tomu však nedojde, a niektoré krajiny hovoria o tom, že by tam presunuli armádne zložky, bude sa do toho na to angažovať alebo nie? Druhá vec. V decembri bola Čierna hora formálne prizvaná, aby, bol, aby sa stala 29. členom NATO. Aké sú vyhliadky pre ďalšie krajiny z, tejto, z tohto regiónu, ako napríklad Bosna a Hercegovina? Ja myslím, že čo ste dnes eh, počuli od pani Mogherini aj od pana Stoltenberga eh, je, eh, že o tom, koľko majú možnosti e, členské štáty EU riešiť e, spolu s Ruskom a s e, USA tieto problémy a vnútorné možnosti, ktoré má NATO, nevyriešia Syriu v kríze. A chcem poprosiť kolegov, aby pamätali na to, že keď nebude dohoda medzi NATO a Tureckom, tak veľa utečencov prejde z Grécka do Turecka a ak táto misia zlyha a ak viac utečencov príde e, do Grécka, tak potom e, bude rast e, tlak na EÚ, aby zavrali svoje hranice na Balkáne, povedzme Macedónsko. A ja musím prosiť greckých kolegov pri všetkých problémoch, ktoré majú s Tureckom, aby e, odsúhlasili akčný plán medzi EÚ a Tureckom, pretože je to e, aj v ich záujme, aj e, v záujme NATO v tejto súvislosti. Pán generálny tajomník, máte slovo? Ďakujem pekne, ďakujem za všetky otázky a dovolte mi na väčšinu z nich e, odpovedať. E, najprv pánovi konovi k hybridným. Hybridné sú veľmi e, dôležitá vec, pretože hybridné sú vec, na ktorý musím byť pripravení. Kombinácia vojenských a nevojenských agresívnych krokov, aj podvody a lsti, a klamstvo a skryté operácie a hrozby, ktoré majú za cieľ e, schopnosť zautočiť na štát bez toho, aby viedli e, plnohodnotnú vojnu, ale aby destabilizovali e, tento štát a tiež, aby mohli znížiť čas varovania, aby už bol príliš neskoro na reakciu, keď zistia, že sú terčom útoku. Toto nastalo v Ukrajine, keď Rusko anektovala Krym, oni e, nepripustili, že boli zodpovední za agresívne e, činy v Kryme a zrazu ich e, anektovali celý ten polostrov. Takže musíme byť pripravení na reakciu na hybridné hrozby a to presne robíme. A e, my už sme veľa urobili a musíme ešte urobiť viac. E, a napríklad je to aj o včasnom varovaní, o schopnosti lepšie pochopiť, čo sa deje. To je dôvod, e, prečo my stále zväčšujeme a zlepšujeme spôsob, ako zdieľame spravodajské informácie v aliancie. My sme zvýšili naše schopnosti, aby sme získali spravodajské informácie aj prieskum a budeme mať e, budúci rok zavedený systém dronov s novými dronmi, ktoré sú dôležitou schopnosťou na to, ktoré e, značne e, zvyšia schopnosť na to, aby videli a chápali, čo sa deje na Zemi. A to je dôležitá časť reakcií na mnohé rôzne druhy hybridných hrozieb a hybridných výziev. Musíme byť veľmi pružní a prispôsobní, e, keď reagujeme. Takže musíme mať viac e, síl e, špeciálnych operácií, čo je súčasťou reakcií na hybridné hrozby. A my rozširujeme naše schopnosti, aby sme dokázali rýchlo konať a tiež, aby sme mohli rozmiestňovať sily, než sa kríza stane nebezpečnou. To je tiež súčasťou reakcie na hybridné hrozby a preto my sme značne zvýšili pripravenosť našich e, síl, aby sme e, mohli rozmiestniť, e, ak vidíme, že tu je hrozba na hybridnú situáciu. Aj kybernetické vojny sú súčasťou toho. Viackrát sme na to pýtali a my z časti posilneme to, čo musíme robiť v našom e, vlastnom systéme, to, čo je dôležité. A čiže robím viac, čo sa týka schopnosti na to e, pomáhať e, spojencom pri ochrane systémov. Musíme tu zriadovať núdzové témy, ktoré možno rozmestniť a pomôcť pri ochrane sietí spojencov ktoré môžu byť terčom kybernetického útoku. A tiež musím pamätať na to, že kybernetický útok môže spustiť článok 5, e, môže sa vnímať um, e, za e, rovnako vážne ako konvenčný útok, pretože kybernetický útok môže mať vážny dopad alebo zničujúci dopad a preto teraz považujeme kybernetický útok za príčinu, ktorá môže spustiť um, obranú reakciu všetkých spojencov v rámci NATO pani Kali z Grécka sa pýtala na utečenskú krízu. My reagujeme, my pomáhame, ale úloha na to je podporná úloha a na to e, nebude zastávať e, tie lode s migrantami. My budeme pomáhať miestnym orgánom, aby vykonali svoju prácu aj Frontexu. A potom úspech závisí od Turecka, Grécka, Frontexu. Nie je to náš mandát, aby sme robili prácu policajta v agentúre. Myslím, že sila kodania NATO v agentúre je z časti v tom, že Európska únia zohráva dôležitú úlohu, ale Grécko je členom EÚ, ale Turecko nie je. Takže NATO prináša spolu e, dva štáty, Turecko a Grécko, a to je dôležité. E, jediná ďalšia vec, ktorá je dôležitá, e, je s prítomstvom NATO v agentúre, že sme zriadili spoluprácu medzi NATO a EÚ, ale opäť je tu situácia, kde Grécko a, a a turecké orgány používajú podporu na to, ale my nebudeme odvracať e, tie lode. A potom sú tu problémy a právne otázky a to sú otázky, ktoré e, kde diskutujeme všetko počas e, tejto debaty, takže my sme prijali rozhodnutie a teraz e, my riešime všetky praktické a právne veci. Ale ja som videl Grécko a Turecko, ktoré pracujú spolu v aliancii už roky a Odkedy som sa stal generálny tajomník, tak som videl, ako tieto dva štády dokážu spolupracovať a bolo to 28 ministrov NATO, vrátane e, grecka a tureckého ministra obrany, ktorí boli prítomní na e, našej schôzi pred dvoma týždňami a ktorí prijali toto rozhodnutie. Takže to nie sú ľudia v Bruseli, ktorí vypracujú nejakú myšlienku a potom sa snažia prinútiť e, spojencov na to, aby ju naplnili. To je 28 spojencov, ktorí sedia v Bruseli a príjmajú to rozhodnutie spolu. A potom my pracujeme na tom, ako to naplniť. Takže my nedokážeme odpovedať všetky otázky o operačných podrobnostiach, ale ja sa cítim veľmi istý o tom, že keď e, sme prijali politické rozhodnutie, keď budeme potrebu urobiť viac, aby sme to e, riešili a riešili e, krízu migrantov a utečencov, tak to ovplyvne aj Grécko, aj Turecko, aj celú Európu a mali by sme potom ukázať aj politickú silu, aby sme naplnili toto rozhodnutie čo najskôr. A my už sme rozmiestnili lode v tejto oblasti a e, vy ste sa pýtali počet lodí, to je rôzne, doteraz je tam 2 až 5 lodí v oblasti, ktoré sledujú situáciu a majú na to mandát a už to aj tak robili v rámci agentúry predtým. Čo sa týka prítomnosti NATO v agentúre, my sme tam, aby sme riešili eh, krízu migrantov a utečencov a nie, aby sme robili policajnú prácu, alebo aby sme uh, sledovali vzdušný priestor e, nejakého štátu, takže my sa budeme zamerať na náš mandát a to je, aby sme e, pomohli riešiť e, krízu migrantov a utečencov. A Nord Stream, pán Jurek, vy ste hovorili o agentúre a potom Nord Stream. To musí rozhodnúť Eh, musia rozhodnúť národy, ktoré sú v tom zapojené a do istej miery je to účinok, ktorý eh, rozhoduje EÚ a nie je to vecou na to, aby rozhodla, či majú eh, budovať Nord Stream 2. Takže to musím nechať na štáty, ktoré sú súčasťou toho projektu. A do istej miery to vplyne aj predpisy EÚ. Ďalej k Sýrii. na to sa rozhodlo, aby e, zvýšilo e, alebo aby pomohlo s riešením situácie migrantov a utečencov v agentúre, ale tiež, aby sme podporili e, pomoc sledovania a dohľadu a ostrahy na hraniciach medzi Tureckom a Sýriou. Takže to je tiež súčasťou riešenia migračnej eh, a utečenskej krízy, že je tam otvorená hranica medzi Sýriou a Tureckom, že všetci migranti prekračujú túto hranicu. A to je ten kanál, ktorý sa využíva už dobu a teraz eh, tá hranica je zatvorená, ale budem môcť ju aspoň dlho monitorovať. Potom eh, som pýtal pán Matiny k kybernetickým útokom. A potom, pani Alimaji, pýtali ste sa e, na a, výdavky e, na obranu, že ktoré sú to štáty. E, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Estonsko, Polsko a Grécko. To sú dva štáty, ktoré mm, vynakladajú viac ako 2%. Francúzsko sa k tomu blíži. Niektorí ďalší spojenci začali to zvyšovať, ale toto e, je zoznam tých, ktoré e, vynakladajú 2% a viac. A čo viac národov e, a štátov vynakladá výdavky na výzbroj, lebo sme dohodli, že nielen, že sa zvyšia výdavky, ale aj sa zvyšia výdavky práve do výzbroje, do kvalitnejšej výzbroje. Tie 2% zahrňajú dôchodky a to je štandard. Takto my porovnávame. Samozrejme, mali sme tam z toho vylúčiť e, dôchodky, ale to sme ale mohli urobiť pre všetky štáty a potom to tiež uh, antedatovať do minulosti, lebo keď to porovnáme, tak musíme porovnať všetko, teda je to štandard na to, že zahrňame do toho dôchodky. Ďalej pani Frunzulika. že čo robíme pre východných partnerov, Moldavsko, Ukrajina a Gruzinsko. V zásade robíme tri veci. Poskytujeme silnú politickú podporu pre ich nezávislosť, pre ich e, územnú celistvosť a poskytujeme silnú politickú podporu pre všetky tri národy. Samozrejme, Gruzinsko, Ukrajina sú blízki partneri a Moldavsko tiež Máme tu budovne obranej kapacity, takže pracujeme pre nich a treba poskytnúť praktickú podporu rôznymi spôsobmi. Pre Ukrajine máme traste fondy pre budovne kapacity a my tam pomáhame s velením a riadením a logistikou tiež poskytujeme praktickú podporu bilaterálne, napríklad pri výcviku síl na Ukrajine, čo sa robí bilaterálne. A ďalej tiež podporujeme úsilie, keď sa snažíme nájsť politické riešenie konfliktov a v Ukrajine my silne podporujeme úsilie plniť e, dohody z Minska a nájsť e, mierové riešenie konfliktu vo východnej Ukrajine. A Potom pán Falšinský sa pýtal, že dialog e, nastáva a že v prvom rade dialog už teraz nastáva, ako som spomnul e, v rámci Bezpečnostnej rady OSN na bilaterálnej úrovni k ukončeniu bojov v Sýrii. Sme k tomu dospeli prostredníctvom dialogu a tiež politických kontaktov s Ruskom. Nie je to ľahké a nevieme, či môžeme e, organizovať e, e, zasunutie rady medzi NATO a Ruskom a pán Lavrov a ja, keď sme sa stretli v Nikove, sme sa dohodli, že budeme uvažovať o možnostiach zvolania rady medzi NATO a Ruskom. A potom sa hovoril veľa o agentúrach, na to som už odpovedal. Pán Halaker z Norska, súhlasím, na to tiež musí sa vedieť pozrieť na sever a musí mať prítomnosť na severe. Ale ako Nori, e, vy viete, ja viem, že hlavná prítomnosť e, to na severe je v Norsku. A takže Norsko tam musí byť so vojenskými schopnosťami. Aj Dánsko. A aspoň Norsko je veľmi dôležitá časť e, prítomnosti na to na severe. A Norsko práve investovalo e, do e, novej fregaty a my sme nakúpili e, tie drahé fregaty, pretože zvyšujú našu možnosť ukázať prítomnosť v Barencovom more, Norskom more a na severe. Norsko bude investovať do nových bojových lietadiel F-35, aby zvyšili schopnosť Norska a NATO, aby boli prítomné No severe. Dúfam, že Norsko kúpe nové ponorky a ďalšie kľúčové a schopnosti, takže na to je prítomné v Norsku. V neposlednom rade vďaka prítomnosti Norska. A tiež tu vítam ďalšie úsilie. Viem, že budúci týždeň uh, bude uh, nadnárodné cvičenie uh, v Norsku a to v rámci uh, norskej účasti na kolektívnej obrane a tiež uh, to podporujú ďalší spojenci. Hybridná otázka bola ďalšia otázka, na to som odpovedal, kybernetická vojna, na to som tiež odpovedal, agentúry, na to som odpovedal a potom Gruzinsko. My budeme naďalej um, podporovať uh, Gruzinsko. Gruzinsko dosiaľ pokrok a my im pomôžeme. Máme tu ten podstatný balík a je dôležité, aby sme vedeli, že na to je prítomné v Gruzinsku. Pred pár mesiacmi som sa zúčastnil na inaugurácii e, nového výcvikového hodnotiaceho strediska. Máme tam e, výcvik, takže potrebné Gruzinsko na ceste k bližšom vzťahu s NATO a k členstvu. A potom pani Sakurafa z Grécka Ja súhlasím s vami. Chápem, že pre väčšinu politikov, pre všetkých politikov, ktorých poznám, ani e, radšej e, by e, čerpali výdavky na zdravie, školstvo, infraštruktúru, miesto obrany. Takže vždy je to ťažké mobilizovať peniaze na obranu. Na druhej strane, keď ja som bol minister financí v 90. rokoch, ja som znižil výdavky na obranu v Norsku. Áno, je to tak, ale nehovorte to nikomu, nech to je tajné. Ale to bolo po uh, studenej vojne a e, napätie kleslo a e, bola to dividenda z mieru, takže to logické, že keď napätie kleslo, je možné znižovať výdavky na obranu. Ale potom musíte ukázať schopnosť zvyšovať výdavky na obranu, keď napätie narastá a teraz napätie narasta, takže musíme e, zvýšiť e, výdavky na obranu. A ja som aj e, zvyšoval výdavky na obranu a to sme začali v 2008. Takže ja som aj znižil, aj zvýšil e, výdavky na obranu v mojej národnej funkcii. Grécko je jeden z piatich štátov, ktorý um, prideluje 2% výdavkov na obranu. Takže Grécko je štát, ktorý dokáže určovať priority v, na obranné výdavky aj v ťažkej e, finančnej situácii. E, keď sme hovorili o NATO agentúre Grécko, Turecku, NATO nie je niekto iný a potom 28 e, spojencov a členovia EÚ a ďalší. Nie, NATO, my sme tí spojenci. Teda to nie som ja, ktorý si vymyslel tú myšlienku, že mm, na to sa má predsunúť do agentúry. To 28 eh, spojencov sa eh, dohodlo a všetky rozhodnutia, ktoré príjma na to, sa príjmajú konsenzuálne, takže my nerobíme eh, nič, čo by bolo v rozpore s želaním spojencov NATO. Takže mm, to, čo robí agentúra, dohodne Turecko, Grécko aj ďalších 26 spojencov. A som si istý, že sa dokážeme dohodnúť, pretože to je dôležité pre Grécko, pre Turecko a pre celú Európu a celú alianciu. Teraz pán Kahn. Vojska v Sýrii. Na to e, nemá. E, vojska v Sýrii e, nie je tam vojensky prítomné, ani neplánuje byť tam vojensky prítomné, ale na to je prítomné v Turecku a dokáže pomáhať Turecku braniť sa proti agresii proti Turecku. Ale my nie sme prítomní v Sýrii, ale e, my e, zväčšujeme vzdušnú obranu Turecka, máme tam lietodlavák, zároveň ďalšie vojenské činnosti v Turecku, aby sme chránili e, Turecko proti agresii a nie preto, aby sme e, eh, vnikli do mm, eh, Sýrie. Bosna a Hercegovina stále ešte musí vykonať e, reformy, aby splnila štandardy NATO, takže e, ja nedokážem eh, povedať, že kedy, musí, kedy môžeme dosiahnuť pokrok v ambíciách Bosnia a Hercegovina, aby vstúpila do eh, aliancie. Je to eh, vždy mm, potešenie sa s vami stretnúť ako s poslancami z rôznych štátov. Máte vždy veľa otázok a ja sa vždy snažím ich čo najlepšie zodpovedať a ďakujem za vašu pozornosť. Thank you very much. Thank you very much, Secretary General, Ďakujem pekne, ďakujem aj za potlesk. My si ceníme ten čas, ktorý ste tomu venovali, aj to, že ako nám e, vysvetlíte tú situáciu. Bolo to spoločná informácia pre Národný parlament aj pre Európske parlamenty, čo je dôležité pre konanie, takže ďakujem pekne a dúfam, že istý čas vás opäť môžeme zavolať na podobné podujatie. Now we walk together to a press. Yeah, sure. Dear colleagues, we continue with The... Vážení kolegovia, počkám, potra, pokračujeme ďalším bodom. United Nations Secretary General Bude to uh, výmena názorov s uh, osobitným uh, zástupcom um, e, OSN pre Líbiu. Uh, Vítame pána Koblera v Európskom parlamente. Má rozsiahle skúsenosti s medzinárodnými rokovaniami, vyjednávaním, mediáciou Predtým e, pôsobil e, aj e, v Monus, z Monusko v Kongu, v Iraku, v Afganistane a vo viacerých krízov zasiahnutých oblastiach sveta. Ako diplomat takisto zastával významné funkcie na ministerstve aj v rámci OSN bol aj veľvyslancom v Iraku a bol aj vedúcim kabinetu vlády Jošku Fischera. E, vieme, že situácia v Líbii je významným bodom e, rokovaniach medzinárodných e, organizácií vrátane OSN Ehm, Európsky parlament vždy podporoval úsilie OSN o hľadanie politického riešenia v Líbii. V našom poslednom uznesení prijatom 4. februára sme vyhlasili, že parlament uznáva a podporuje vládu národnej zhody, ktorú uznáva ako jedinú legitímnu vládu Líbii. Takisto sme vyzvali regionálne zainteresované strany, aby um, sa snažili potlačať tie sily, ktoré podrývajú uh, proces politického zjednotenia v Líbii a, zjedn- a, a destabilizujú celý región. Uh, dnes sa hovorilo pred našim výborom aj o, o Líbii v súvislosti s budovaním inštitúcií a demobilizáciou. Vláda národnej zhody e, zmenila svoje zloženie, e, sú v nej zastúpené aj opozičné sily, e, sú ale boli spochybnené niektoré kompetencie tejto vlády v Spojené štáty podnikli v poslednom čase v Sabrate útok proti e, silám islamského štátu na území Líbie my eh, sme svedkami eh, ťažkej finančnej situácie, eh, miňajú sa bankové rezervy a takisto sa zvyšuje riziko, ktoré predstavujú síly islamského štátu prenikajúce z južných eh, častí Afriky do Líbie. Eh, tešíme sa na váš eh, výklad. Máte k dispozícii 15 minút, potom budeme Ehm, vám klásť otázky a poskytneme vám priestor na odpovede. Nech sa páči, pán Kovler, máte slovo. Ďakujem, som veľmi rád, že môžem byť znova medzi vami. Ja som tu bol v mojej bývalej funkcii, keď som ešte pôsobil v Iraku a ja viem, že tento výbor má veľmi dôležité miesto prvom rade sa chcem poďakovať Európskej komisii, ale aj vám, lebo viem, že máte veľkú úlohu pri formovaní zahraničnej politiky a vaša úloha je nezastupiteľná, aj pokiaľ ide o vyjadrenie podpory pre rôzne e, dohody Eh, chcel by som začať jednou vetou ešte z roku 2011. Eh, týka sa intervencie, kde medzinárodné spoločenstvo robilo chybu. Eh, tú chybu si dnes dobre uvedomujeme. Predstavovalo ju to, predstavovalo ju to že E, pri tejto intervencii medzinárodné spoločenstvo povedalo, že vy, ľud Líbie, budete svoju revolúciu robiť sami, ale to e, bola chyba, lebo od roku 2011 krajina upadla do chaosu a situácia sa stále zhoršuje. Teraz je pred nami ťažká úloha napraviť chybu z roku 2011, lebo krajinu sme ponechali samo na seba. Teraz v roku 2016 e, máme tri determinujúce faktory, ktoré zvyšujú tlak na každého, na medzinárodné spoločenstvo, na Libícov, ale aj na tých, ktorí sú nositeľmi politickej zodpovednosti. Poprvé, to je e, rozširovanie islamského štátu. Keď porovnáme vojenskú situáciu z januára 2015 a februára 2016, došlo k obrovskému nárastu e, vzhľadom na e, vojenské a politické vákuum. Generálny tajomník NATO práve hovoril aj o faktore Sýrie, o tlaku, na Sýriu a o tom, aký to má účinok na ľudí, ktorí sa snažia prechádzať do tých menej vojnov postihnutých oblastí, najmä v Sýrii. Rozširovanie islamského štátu e, sa deje na východe, na západe a v posledných e, mesiacoch aj na juhu, čo znepokoje južných susedov Nigeriu, Niger, e, Čad, pretože teroristické organizácie z týchto krajín sa takýmto spôsobom zjednocujú. A e, teraz je veľmi ťažké nájsť e, konsenzus politických síl na východe, na západe, v Tobruke a v Tripolis, Tobruku a v Tripolise. Je potrebné s tým niečo robiť. Druhý faktor, to je humanitárna situácia. 2,4 e, milióna ľudí závisia od humanitárnej pomoci. 1,3 milióna ľudí závisí od potravinovej pomoci a to všetko zo 6 miliónov Líbicov žijúcich v tejto potenciálne bohatej krajine. Nemajú dostatočný prístup k Bengázi eh, a k iným oblastiam a to sa ešte zhoršuje, pretože tam dochádza k bojovým potičkám a kým eh, je tam vojna, tak situácia sa nezlepší. Ľudia stoja v radoch na chlebo, na chleba v Líbii. A to je v podstate odraz situácie v Sýrii, ktorú poznáme. Čiže aj situácia v Líbii je bezutešná. Ďalej, to sú zmenšujúce sa finančné zdroje krajiny. Libia je bohatá, má obrovské zásoby ropy a do roku 2011 produkovala 1,6 eh, miliardy eh, barelov, eh, teda milióna barelov a teraz ich produkuje len 360 miliónov. Takže e, je to, odráža sa to e, v zmenšujúcich sa príjmoch z ropy. E, zdroje centrálnej banky sa zhoršili od roku zvýšili, znižili sa z 280 miliard amerických dolárov na 50 eh, milio, eh, miliard amerických dolárov a eh, vyzerá to tak, že do 7-8 mesiacov tie peniaze už úplne ne, už proste zmiznú. Uh, Takže krajina sa ocitla v skutočne ťažkej situácii. Čo teda urobíme? Čo my ako medzinárodné spoločenstvo robíme? E, Dochádzalo k procesu v Seratu, to bol proces e, dosahovania libyskej politickej dohody s jasne stanovenými termínmi, časovým rámcom, pokiaľ ide o budovanie vlády národnej jednoty, e, samozrejme v Tripolise. My sa nachádzame uprostred tohto procesu. Nebol celkom priamočiary, pretože sa e, jednotlivé zložky e, spoločnosti tejto krajiny nestretli s cieľom e, zostaviť politickú dohodu. Môj predchodca pracoval na takejto dohode s ľuďmi z Libie, ktorí sa dohodli na texte, ktorý mal potom schváliť parlament, mal byť podpísaný a implementovaný. Ale oba parlamenty, aj v Tobruku, aj v Trip, polise jednoducho nedosiahli posledné kvorum na to, aby mohli v septembri túto dohodu schváliť. Čiže je tu táto dohoda nie najlepšie, je to kompromisný dokument, je realizovateľný, ale parlament ho nepodporil, ne, neschválil, e, respektíve nemal kvorum. Preto Eh, sme, eh, pracujeme na tom, aby eh, politické sily v krajine dohodu schválili aj bez potvrdenia parlamentom, ktorý by ju mal potvrdiť následne. Ja naozaj si želám, aby sa ten podpis dosiahol čo naj E, rýchlejšie, ale e, hovorí sa, že táto dohoda nemá legitimnosť. Ja som sa práve vrátil z Tobruku. Tobrucká vláda túto dohodu schválila s výhradami, e, nesúhlasí s každým bodom, ale v podstate ju podporila a Teraz včera sme viedli aj predčerom, aj v sobotu sme viedli rokovania s cieľom schváliť zoznam ktorý predložila tzv. predsednická rada, pred ktorú predstavuje 9 e, zástupcov z jednotlivých častí e, krajiny. E, títo nepodporili dokument, pretože tá vláda je, tvrdili, že vláda je skorumpovaná, že je tam rodinkárstvo a preto táto vláda neschválila tento dokument. E, potom bol zostavený druhý zoznam, ktorý bol v súčasnosti predložený snemovni reprezentantov E, v posledných dňoch sa konali diskusie mimo parlamentu v Tobruku, ale nehlasovalo sa o tom, ale tá menšina, ktorá si nežela, aby sa o dokumente hlasovalo, v parlamente jednoducho zatvorila dvere, odstavila elektrinu a znemožnila poslancom vstúpiť do budovy parlamentu. Uvidíme, že čo sa bude diať ďalej. Ďalšie kroky. Poprvé to je ten, to, schválenie snemovňov reprezentantov. Je to dôležité, je tam potrebné kvorum a je potrebné, aby menšiny nezabránili konaniu formálneho rokovania parlamentu, ktorý by mohol dohodu schváliť. Druhá otázka. Ako e, túto vládu presunúť do Tripolisu, pretože iba vláda v Tripolise je efektívna. E, Máme druhú históriu exilových vlád. Niekto hovorí, že táto vláda by mala fungovať niekde inde, na inom mieste v Líbii. Myslím si, že to nie je realizovateľné riešenie a preto je jednoznačne potrebné, aby sa táto vláda presunula do Tripolisu. Tripolis to je mesto, ktoré ovládajú milície. Viete si predstaviť, aké je ťažké bez štátnych orgánov e, tú vládu dostať do Tripolisu. Je potrebné diskutovať s miliciami, ktoré z nich podporujú vládu, ktoré proti nej bojujú. Máme istý zoznam týchto milí- síl, týchto milícií v Tripolisi, Tripolise a rokujeme s nimi o tom, aby umožnili vláde prísť do, presunúť sa do Tripolisu. Uh, a keď sa tak stane, musíme hovoriť aj o skutočnosti, že táto vláda, nie, tá, tento štát nemá armádu. A tu e, vstupujú do hry e, sily islamského štátu. Preto je základnou úlohou vytvoriť libyské bezpečnostné sily, libyskú armádu a zbrojné sily Líbie by mali potom bojovať proti islamskému štátu. Letecké e, útoky by mohli čiastočne pomôcť, ale priamo v teréne to musia robiť e, líbyské e, ozbrojené sily. E, tieto ale e, je veľmi ťažké vytvoriť takúto jednot, zjednotenú alebo jednotnú bezpečnostnú silu Líbie. Vidím, že som vyčerpal svoj čas, takže už len pár vecí. Tento politický proces to je e, jeden, jed, jeden smer e, a ja už som pred niekoľkými mesiacmi povedal, že je potrebná medzinárodná súdržná podpora. V decembri na zasadnutí Bezpečnostnej rady sa o Líbii dosiahlo jednomyselné rozhodnutie podporené Arabskou úniou, e, Africkou úniou, pardon, e, e, Európskou úniou a to bolo iné ako v prípade Sýrie. Jednoducho táto jednotná podpora medzinárodného spoločenstva a všetkých hlavných organizácií vrátane EU a Bezpečnostnej rady sa dosiahlo, ale táto um, e, snaha e, dostať vládu do Tripolisu, to je iba jedna vec. Musí ju doplňať paralelný proces a to je v prvom rade ústava. Cieľom tejto dohody bolo predovšetkým vytvoriť vládu na isté prechodné obdobie jedného roka alebo maximálne dvoch rokov, kým nebude prijatá nová ústava, o ktorej budú hlasovať e, Libíci samotní v referende. To ešte nie je reálne, pretože je potrebné ešte sfinalizovať návrh ústavy a musia tam byť e, v, tejto, v tomto návrhu ústavy, e, sa musia odrážať e, všetky potrebné ustanovenia a do 24. marca by mal byť dokončený návrh tejto ústavy a potom by mala byť táto ústava predložená ľudu v referende. E, je nevyhnutné, aby sme teraz veľmi rýchlo postupovali. Ja som na niečom podobnom pracoval v Afganistane e, kde sme mali ten e, proces Džurga, parlament, kde parlament Loyal Džurga, kde boli vyzvaní predstavitelia jednotlivých kmeňov, aby E, e, hovorili o štátnych záležitostiach. Bola to tá Loyal Džurga, to boli teda tí kmeňoví načelníci. E, v Líbii sa to volá Šúra, to sú takisto predstavitelia kmeňov, ale aj predstavitelia e, miest a obcí, ktorí E, doplňajú parlamentný proces e, pri hľadaní riešenia. Čiže toto sú dve paralelné veci, kde môžu aj Európania pomôcť napríklad pri vypracovaní ústavy, pri tvorbe vlády lebo tie otázky, ktoré treba riešiť, sú mimoriadne náročné. Je to vojenská vec, ale vojensk, sú to vojenské otázky, ale e, je to aj migrácia, ktorá je veľmi bolestivou témou aj pre Európu. A napokon obávam sa, aby tento politický proces e, tvorby vlády a e, tohoto a tejto šúry a e, e, parlamentu, e, aby to nespomalilo E, vojenský proces, pretože v parlamente existujú veľmi protichodné názory a to všetko môže viesť k veľkému zdržaniu. Pritom e, rozširovanie islamského štátu nepozná žiadne, e, žiadne spomalenie. Jednoducho islamský štát zaberá ďalšie a ďalšie územia, takže je potrebné, aby aj Európa pomohla urýchliť politický proces, aby tí tí, ktorí sa rozširujú ako je islamský štát, ako sú um, prevádzači ľudia a tak ďalej, aby nezaberali terén, ktorý sa im takto uvoľní. Ďakujem. Ďakujem, pán Kombler, za túto prezentáciu a teraz eh, máme priestor na otázky. Mali by sme zrejme dať prednosť kolegom, priateľom z národných parlamentov. Pán Zamid z Malty, nech sa páči. Um, ja ako predstaviteľ krajiny, ktorá je najbližšie k Líbii, musím e, prejaviť veľmi silný záujem o to, čo sa tam deje. Ďakujeme vám za vašu odvážnu prácu. My vieme, že tá situácia v Libii je mimoriadne náročná. Myslím si, že to, čo ste tu dnes povedali, je do istej miery aj povzbudením, lebo e, a to, čo ste hovorili, mi je úplne jasné. Je potrebné samozrejme e, tu vládu e, zostaviť. E, dúfam, že to hlasovanie sa odohrá, pretože je dôležité pre akceptáciu jednotnej vlády. Moja otázka. Čo si myslíte? alebo či si aj vy, rovnako ako my, myslíte, že je to rozhodujúce aj z hľadiska boja proti islamskému štátu, lebo my nemôžeme bojovať proti terorizmu proti týmto hrozbám, pokiaľ nebude vytvorená takáto jednotná vláda, ktorá si vytýči tento boj za jednu zo svojich priorit. Takisto e, nám je známa jedna z taktík e, islamského štátu a to je útok proti ropným zariadeniam. V piatok minulého týždňa bolo takto napadnuté e, ložisko ropy vo Fida. Je potrebné aj e, e, hovoriť o americkej intervencii a o tom, čo je potrebné z hľadiska zachovávania vojenskej prítomnosti. Myslíte si, že je potrebné rozšíriť účasť ľudí, ktorí sú um, E, členmi vlády, lebo zdá sa, že nie všetky časti spoločnosti sú v nej zastúpené. A ďalej to je otázka, ktorá sa týka úlohy kalipu v celom tomto procese. Pán Helmich, Nemecko. Minúta 30. Pán predseda, pán Kobel, ďakujem za uh, vašu vyčerpajúcu správu. Uh, ja jej e, hneď na začiatok musím povedať, že nemôžem s tým úplne súhlasiť, pretože e, v našej debate e, v Bundestagu a otázke výcviku libyjských vojakov v Tunisku a v Egypte a v ďalších susedských štátoch. E, e, ako to vnímate, pretože to je predmetom mnohých obav, že či je to správna cesta, pretože sú tu ďalšie rozhodujúce otázky, že kto sú tí, ktorých tam e, vycvičujeme a ktorí potom sa zvolia, aby boli velitelia. A to sú otázky, ktoré treba rýchlo zodpovedať, či sa chcete držať vo vašom časom pláne výcviku a e, budovania vládev. A tie otázky a pomery síl tam nie sú jasné. S informáciami, ktoré máme od e, spravodajských služieb, čo sa týka e, narastajúceho vplyvu islamského štátu v libyskom obyvateľstve. Tam mladí ľudia majú dôležitú úlohu a nemáme preto veľa času keď e, tieto politické štruktúry sa nedokážu vzájomne zniesť. E, takže ja tu vidím medzinárodnú úlohu, aby sme e, tu konali to opatrenie, aby sme zistili, ako to môžeme robiť, ako to dosiahneme a my rok, dva sme nedokázali robiť žiadne rozhodnutie. Čo s tým urobiť teda? Vielen Dank. Uh, äh, Mr. Schaper, please. Ďakujem. Pán Schaper, nech sa páči. Ďakujem za úvod. Hovorili ste o tom, že medzinárodné spoločenstvo urobilo chybu a že sa stiahlo možno prískoro a neurobili dosť toho, aby pomohli Libii tej situácii. Na no moja otázka, vy máte veľa skúseností s krizovým manažmentom a postkonfliktovým vývojom, boli ste v Pakistane, v Afganistane, v Líbii. A predpokladám, že existujú tri modely. Jeden ťažký zásah, druhý ľahký zásah, čiže ľahký v tom zmysle, že tá medzinárodná komunita nepomáha až tak veľmi tej krajine. No a tretia možnosť je nerobiť nič a dúfiť, dúfať, že ten oheň zhasne aj sám. To sme dlho takéto pozíciu zastávali aj v Syrii. Čiže ani jedno z týchto riešení nie je, nie je dobré, takže čo je podľa vás najlepšie? Ďakujem, pani Lozing. Ďakujem pekne. Problémy s výcvikom s budaním vlády i národnej jednoty v Líbii už sú známe a diskutované, ale stále sa objavujú správy o tom, e, že toto vybudovanie vlády e, sú predpokladom pre e, vykonávanie rozsiahlých vojenských činností. A e, medzi tým sa hovorí aj o EU misiu výcviku so účasťou Nemecka a k tomu mám otázku. Popre, že čo a prečo sa má v vyšetrovať. E, už e, je v Líbii e, desiatky milícií s vojenskými skúsenostiami a ide o to, aby sme ich vycvičili v využívaní moderných zbraní a technológie a potom je to otázka o dohody o dodávaní zbraní. Má sa táto zrušiť a potom aké otázky majú sa vlastne e, do toho výcviku zabudovať a e, USA e, bombardovali ciele v Líbi, kde sa zabilo viacero ľudí a podľa vás na akú skupinu obyvateľstva smeruje tieto americké bombardovania? Ja mám otázku k Daešu posledné zásahy USA proti Daešu v minulý piatok. Myslíte si, že to povedie k eskalácii konfliktu? Alebo môžeme očakávať scenár ako v Jemene, kde to budú obmedzené, cielené útoky? Alebo sa to vyvinie ešte nejako inak? No a z regionálneho hľadiska, ako vnímate úlohu Egyptu a Spojených arabských emirátov v tomto politickom procese? No a tiež ste hovorili sofiskej misii, keď zvažujeme fázu 3 a posielame vojakov na libyské územie, tak si myslíte, že potrebujeme v prvom rade reformu libyského bezpečnostného sektoru, ktorý by ukázal nejaké výsledky stabilizácie prv, než tam pošleme európske špeciálne jednotky. Uh, thank you very much. Now I give the floor to... Ďakujem, pán Preda. Ďakujem pekne. Ďakujem uh, za prejav rečníkovi. Už na obed sme hovorili o tej neistote, ktorú predstavuje e, voľba novej vlády. Hovorili sme o tom, že ten proces je znova zablokovaný, to pre Libiu však nie je nič nové. No a mňa by zaujímalo, akú má politickú silu nový premiér. Ustojí to z politického hľadiska? Pretože ja viem, že tam prebehla vážna diskusia, keď išlo o nomináciu ministra obrany, takže by ma zaujímalo, aká, aká je vyváženosť eh, tento človek je obchodník, istým spôsobom je to spasiteľ Líbie. Má zaujímavá tiež otázka egyptského vplyvu v Líbii. Ďakujem, pán Preda. A teraz eh, ďalší rečník. Ďakujem. Je naozaj fascinujúce vás počúvať, pretože mám pocit, že ste ako keby na jednej strane odborár a na jednej strane priemyselník v, v nejakej západnej e, krajine, ako je Nemecko alebo Rakúsko, tak to však samozrejme nie je. E, vy čelite ľuďom, ktorých predstava demokracie nie je veľmi E, vyvinutá, však stále ešte šírite optimizmus, čo naozaj oceňujem. No mám niekoľko otázok. Ako vážne berie Daesh skupina, s ktorou vy spolupracujete, čiže poslanci, premiér, vidia to len ako akési ospravedlnenie západu, E, na to, aby ste vy konali, alebo e, očakávajú, že to bude hrozba, tak ako to aj včera hovorilo New York Times, že počet bojovníkov Daesh zvysel, zvýšil sa o 6500 e, ľudí parlamente ste spomenali, že niektorí ľudia zablokovali to hlasovanie už len tým, že naozaj doslova vyťahli e, za, za, strčku. Čo je to za skupina? Kto to je? Čo chcú? Ďakujem. A teraz pán Artiny. Ďakujem, pán predseda. Podľa mňa je dôležité z toho, čo ste hovorili, že ste povedali, že je dôležité, aby vláda sídlila v Trípoli a moja otázka znie, ako stabilizovať situáciu, a ako prepojiť západ a východ na úrovni vlády, aby sme zabranili nejakej ďalšej kulminácii v Líbii. No a tiež by som sa ešte vrátil k otázke pána Predu, ktorý hovoril o tom, že generál Aftar by mal mať na starosti velenie ozbrojeným silám. V Libii je taktiež špeciálna obrana pre ropné ložiska, aká je ich funkcia, potom ďalej Daesh. Vieme, že tam sa situácia neustále vyvíja. Rovnako aj v Syrii tá situácia je ale veľmi odlišná od situácie v Líbii. Ako islamský štát sa pokúša etablovať v Líbii a čo robíme, aby sme sa tomu vyhli? Ďakujem za slovo, vážený pán špeciálny zastupca, ďakujem za vašu angažovanosť, za dynamiku e, v takomto citlivom období. Chcela by som vám vyjadriť našu podporu. Pokrok je zjavný a dnes by som chcela hovoriť o štyroch aspektoch. Poprvé e, otázka reprezentatívnosti vlády. Vieme, že líbyjský konflikt je viacvrstvový. No a moja otázka znie, ako sa ubezpečíme v tom, že vláda naozaj bude reprezentovať celú rôznorodú Líbiu. Proces na vnútroštátnej úrovni musí byť sprevádzaný prácou uzmierovania na lokálnej úrovni a rada by som vás upozornila ešte aj na ženy, ja by som chcela, aby ženy boli zaangažované do tohto procesu, aby neboli z toho vynechané. Druhá otázka. Vieme, že druhá vec po, po plánových riešeniach sa týka hospodárskeho riešenia. Ako môže medzinárodné spoločenstvo sa zorganizovať a pomôcť vláde, aby sme zabranili hospodárskému krachu, po tretie boj proti islamskému štátu. Myslíte si, že aktuálna vláda si vyžiada medzinárodný vojenský zásah? V tejto chvíli riešenie e, libyského konfliktu nie je armádne, e, z, z medzinárodného hľadiska až celé si to rieši Líbia a mňa by zaujímala vaša odpoveď na túto otázku na no ešte jednu. Spojené e, OSN, e, Liga arabských štátov, Európska únia, Africká únia. Všetky v tom zohrávajú úlohu, či už ide o prevenciu, radikalizácie a tak ďalej. A moja otázka, či dochádza k nejakej koordinácii medzi týmito e, spoločenstvami, či je dostatočná. Ďakujem teraz e, kolega Vyzvanín. Ďakujem za slovo, pán Kobler. Ďakujem za vašu prácu, aj za informácie, o ktoré ste sa s nami podielili. Ja naozaj stručne hovorili ste o e, líbyských armádnych silách. Ja som bol e, ministrom zahraničných vecí a pred dvoma rokmi sme pracovali na programe e, školenia líbyských vojakov aj spolu s Bulharskom a inými štátmi ten eh, projekt sme potom museli zastaviť, pretože už nebolo jasné, s kým ďalej o tom rokovať, s kým o tom eh, hovoriť a tiež tu nebola záruka, že vojakov, ktorých takto budeme školiť, sa potom nevrátia a nebudú e, pracovať pre milície alebo prípadne aj v dnešnej dobe pre Daesh. Čiže myslíte si, že v dnešnej dobe je možné, aby takáto iniciatíva bola znovaná štartovaná? Existuje lepšie riešenie školiť libyských vojakov, pretože je naozaj dôležité konsolidovať krajinu nielen z politického hľadiska, ale aj z armádneho, pretože pokiaľ Daesh bude porazený v Sýrii a v Iraku, tak možno si nájde úrodnú pôdu práve v Líbii. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Milan Mon, nech sa páči. Ďakujem za slovo a ďakujem pán Kobler. Ja by som samozrejme bol rád, aby v Líbii bola vláda čo najskôr, avšak je tu tá prvá priorita. Hovorili ste o tom, že vláda by sa mala presunúť do Tripolisu a chcel by som vedieť, ak som vás správne pochopil, druhou prioritou je vytvorenie armády a integrácia z nepriateľných milícií do armády. To podľa mňa nebude jednoduché. Podľa mňa ďalšou prioritou je kontrola hraníc a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a so zbraniami. Preto sme schválili Európsku misiu EUBAMA, No a pokiaľ ide o požiadavky na medzinárodnú komunitu, tá prvá žiadosť by bola vojenská informácia, pardon, intervencia zo strany novej vlády. No a ešte na záver, vy ste práve prišli z Tobruku, Vieme, že tam sú aj iné vlády, napríklad Maroko, nielen OSN. A nemali ste dojem, že medzinárodné spoločenstvo, pretože sa sústreďuje na Syriu, sa nesústredí dostatočne na Líbiu? A vy by ste možno ocenili vyššiu prítomnosť ministrov zahraničných vecí v Tobruku, či už sú to ministri susedných štátov, alebo štátov, ktoré sú členy bezpečno- členy Bezpečnostnej rady. Prečo je tu tá blokáda? Prečo tá skupina, o ktorej ste hovorili, to tam blokuje? Pretože čas hrá v ich prospech, alebo čakajú na vojenskú intervenciu? O čo im ide? Prečo takto zdržujú? Zajímalo by ma viac podrobností na túto tému. Pani Gomez. Pán Kobler, ja viem, že ste aj na iných miestach odvedli dobrú prácu. Verím, že budete úspešní aj v Libii. Naozaj to potrebujeme. The money about to end two years ago. Uh, and, you know, oil continues to flow. Therefore... Vieme, aký bol ten argument e, týkajúci sa financií. Ropa tečie, takže tečú aj peniaze. A ja by som sa chcela opýtať, či cieľené sankcie, aké sme udelili, či zmrázenie e, majetkov, ako sme to nazvali v poslednom e, uznesení, či to nejak pomohlo imidžu niektorých Lí- Líbicov. No ale najdôležitejšia je samotná Líbia, ale aj naše vlastné členské štáty, mrzí ma to, ale Malta prizvala niektoré libyské strany na odmietnutie dohody, keď my sme ostatní tlačili prijatie e, dohody v Líbii. Líbia čili mnohým problémom. My sme ne, neriešili situáciu dostatočne po Kadafiho páde. No a mňa by zaujímalo, či môžeme ignorovať túto zástupnú vojnu, ktorá tam prebieha, čo samozrejme vedie k tomu, že, Izi, že vplyv ISISu sa bude ďalej pre, prehlbovať. Ďakujem, pani Gomez. A teraz e, kolega Gala. Ďakujem za slovo. V rámci Mnichovskej bezpečnostnej konferencie sa tiež hovorilo o Líbii. Mohli by ste prosím potvrdiť, že ISIS je schopný vysielať bojovníkov aj zo západnej Afriky a že by ich vysielal do Líbie, kde by bývali, e, kde, by, kde sú preškole, preškolení, cvičení. Ďalšia vec. Má islamský štát nejaké špeciálne vzťahy s Líbiou? A potom, bez ohľadu na to, že kde by bola vláda, či v Tobruku, či v Tripolise, či by táto vláda súhlasila s medzinárodným zásahom, napríklad e, vzdušným. Čiže ako by sa k tomuto postavila libyská vláda. No a ešte k tomu, čo povedala pani Gomez. Vieme, či Turecko podporuje Tripolis a aká je za tým motivácia? Toto musíme pochopiť, aby sme na to boli schopní reagovať. Ďakujem, Michal. A teraz poprosím pána Koblera. Dáme mu nejakých 7-8 minút na to, aby odpovedal na všetky tieto otázky. Ďakujem, je to náročná úloha. Pokúsim sa to zvládnuť za 7 minút. Najprv by som sa chcel zamerať na tú všeobecnú tému, ktorá, je, ktorá, ktorá, ktorá sa prelína všetkými tými otázkami a to je proces budovania štátu, budovania národa. A z, tejto, z tohto uhla pohľadu by som chcel odpovedať na otázky. Táto krajina nikdy nebola skutočným národom, nikdy nemala skutočný národ, lebo Eh, Kadáfi počas 42 rokov vytváral ilúziu štátu, národa, ktorý nikdy neexistoval. Ehm, eh, ale ten štát existoval ale keď hovoríme o reštitu, reštituovaní št, e, e, autority štátu, tak nemáme o čom hovoriť, pretože v podstate išlo o ilúziu štátu a to vedie k mnohým z tých otázok, ktoré ste položili, napríklad aká je štruktúra armády, kto je načelník e, e, generálneho štábu, alebo ak ako štrukturovať jednotnú armádu. E, Libia s tým nikdy nemala skúsenosti. V Iraku ste mali 5000 ročnú vojenskú históriu. A tam ľudia vedia, že čo znamená jednotná armáda a ako ju riadiť. Ale v Líbii je potrebné takúto armádu najprv vybudovať. My sme to konzultovali s Libicami a sme im predložili takú šablónu s prázdnymi kolonkami, kde mali doplniť mená jednotlivých eh, funkcionárov, ale eh, Gaddafi jednoducho nikdy nemal regulárnu armádu. A Ehm, ja som o tejto otázke strategickej trpezlivosti či netrpezlivosti hovoril aj na tomto mieste. Ehm, je to ehm, niečo, čo ste viacerí zdôrazňovali, Eh, hlavne počas výcvikových misií. Eh, počas výcvikovej eh, misie v Bulharsku ste sa pýtali, kto cvičí týchto teroristov. A ja musím takisto pripustiť, že Niekedy e, môžeme prijať e, nesprávne politické rozhodnutia, ale je potrebné e, vykonávať takéto training missions, takéto výcvikové misie v týchto krajinách. Ide nám predovšetkým o to, aby sme vedeli stanoviť jednoznačnú postupnosť krokov a to sa týka aj budovania líbyskej národnej armády, ktorá neexistuje. Máme Haftu na východe, máme milície na západe, ale e, keď ste sa pýtali na ministra obrany alebo kto je zodpovedný za zásobovanie armády a podobne, E, týchto ľudí bude potrebné predovšetkým vymenovať a potom budeme robiť ďalšie veci. E, je potrebné takisto týchto ľudí, bude treba pre nich zabezpečiť odbornú prípravu. Ale v tejto krajine, ktorá má 6 miliónov obyvateľov, má každé dieťa nejaké tri zbranie. Zkrátka nie je tam nedostatok zbraní, ale e, tam e, je potrebné e, vytvoriť jednotné vojenské štruktúry, je potrebné používať rovnaké štandardy a tu musíme postupovať Eh, veľmi opatrne musíme eh, ľudí, ktorí budú eh, podrobení takéto, takémuto výcviku, musíme si ich najprv dobre overiť. A túto úlohu môže plniť OSN. My môžeme overovať týchto ľudí, samozrejme vždy sa môžeme pomýliť, ale vo veľkej väčšine prípadov ľudia, ktorí prejdú týmto výcvikom, boli overení a e, nemali vo svojej anamnéze nejaké porušovanie ľudských práv. A ďalej je potrebné e, hovoriť o tom, e, čo ste sa pýtali v súvislosti s tou intervenciou a kto má vlastniť tie e, vojenské prostriedky. E, to takisto súvisí s e, odbornou prípravou či výcvikom po overení. Takéto výcvikové misie sa konali aj v iných krajinách, lebo boli ľudia, prešli týmto výcvikom, ale potom niekde zmizli. Zkrátka nebolo jasné, či sú tieto peniaze dobre investované. E, myslím si, že vždy je potrebné položiť e, otázku, či to, čo robíme, zodpovedá e, potrebnej časovej postupnosti musíme si stanoviť takéto ciele, je potrebné na ne vyčleniť financie, ale je potrebné dodržať tento, túto postupnosť. A teraz e, zostaňme teda pri vojenských aktivitách, intervencia a otázka e, tvorby vlády. Veľmi často počúvam, že otázka e, rýchleho vytvorenia vlády národnej jednoty sa obmedzuje iba na vojenskú intervenciu. Uh, E, niekto z vás povedal, že prvým krokom je požiadať Američanov, aby vojensky zasiahli e, zo vzduchu alebo aby prešli do fázy 2 alebo 3 operácie Sofia, aby bojovali proti prevádzačom ľudí vo vnútri Líbie. Ja by som e, tu chcel vysloviť slovko varovania, pretože vláda národnej jednoty bude spočiatku slabá. E, antikoloniálne účinky e, sú tu ešte stále veľmi citeľné antikoloniálne pocity týchto nových vodcov v krajine sú silné. Vy veľmi často počujete predstaviteľov politického života v Líbii povedať, my nechceme žiadnych cudzincov na našom území, my si to urobíme sami. E, ja e, si uvedomujem, že obyvateľstvo Líbie chce e, bezpečie, ale milícia, ktorá vníma zahraničné jednotky ako konkurenciu, by sa proti tomu veľmi dôrazne stavala a musíme to brať do úvahy. Táto slabá vláda by mala byť posilnená a rozhodne by nemala byť oslabená tým, že z začiatku by dostala príliš uh, náročné úlohy, že by musela podávať alebo vydávať povolenie s leteckými e, zásahmi alebo e, podobne. E, čiže keď bude vytvorená vláda, tak Európska únia by ju mohla požiadať, aby Ehm, ehm, robila niečo s ehm, priekupní, s, s prevádzačmi ľudí, pretože tí prevádzači ľudí dokonca ani nemusia e, tých e, utečencov e, previesť cez celú tú vzdialenosť od Európy. Stačí, keď ich prevezú do vzdialenosti 12 mil od pobrežia Libie. <clears throat> A tam sa už o nich nestarajú. A teraz viacerí z vás sa pýtali no, e, o vojenských zásahoch a o tej nedávnej vojenskej intervencii. Tu máme jednoznačný postoj akýkoľvek, akákoľvek intervencia kdekoľvek inde, aj tu v Líbii, musí byť odôvodnená, musí byť v súlade s medzinárodným právom a každá intervencia musí rešpektovať aj medzinárodné humanitárne právo, pokiaľ ide o vedľajšie škody, k tým by nemalo dochádzať a k obetiam na životo. A musí byť vydaný súhlas s takýmto zásahom. Ja ešte nemôžem podať jednoznačné vyhodnotenie, či ten posledný zásah bol odôvodnený z hľadiska medzinárodného práva ale je to potrebné preskúmať predovšetkým, pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva. Otázka, kto je tá skupina, ktorá blokuje politický proces v Tobruku. Je to skupina tých zastancov tvrdej línie a e, súvisí to aj s celkovým líbyským syndromom, e, a to môže byť aj dôsledok e, nedostatku štát, absencie štátnosti, e, že všetci sledujú svoje e, čiastkové záujmy, pretože kmeňoví vodcovia sledujú záujmy svojho kmeňa, ale nikto neberie alebo nestavia celoštátne záujmy nad svoje osobné. A z tohto dôvodu tí, ktorí sú tam teraz prítomní, blokujú úsilie, e, pretože jednoducho sledujú svoje vlastné politické záujmy. Ale, a toto je e, posolstvo, ktoré môžete vy všetci e, odovzdávať ďalej. A Malta tu musí zohrávať skutočne osobitnú úlohu v rámci EÚ malo by dôjsť k národnému zmiereniu. A je potrebné rešpektovať celú krajinu. Áno, sú tam liberáli, sú tam umiernení islamisti a je tam e, aj politický islám, ale aj radikálny, radikálnejší islám. To všetko je súčasť Libie a my nemôžeme odmietnúť každého ministra vo vlade, ktorý odmieta moslimské bratstvo, pretože to je súčasťou politickej scenérie. A, alebo niekto povie, ak máte príliš blízko ku generálovi Haftovi, považujeme vás za teroristu a musíte byť vylúčení z vlády. My vieme, že krajina je rozdelená a preto musíme prijať kompromisy. Preto musí Východ uznať politický islam. Môžete si myslieť o sláme, čo chcete, ale je to politická realita v krajine. Tento politický islám je súčasťou politickej hry. A z toho dôvodu diskusia o ministrovi obrany, ministrovi vnútra, toto sú politickí islamisti, ale on je z východu a má dobré vzťahy s islamskými milíciami ale vláda potrebuje silného ministra vnútra z Tripolisu, aby sa tá vláda presunula do Tripolisu, to je jasné. A čím lepšie vzťahy má s miliciou, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa vláda dostane do Tripolisu. To všetko musíme brať do úvahy regionálne zástupné vojny. To je ďalšia skupina otázok. Egypt tu zohráva osobitnú úlohu. Má 1800 kilometrovú hranicu s Líbiou, mal s ňou e, dlhodobé vzťahy, pol druhá milióna egyptianov pracovalo v Líbii a je potrebné, aby e, sa znova, aby Egypt mal znova možnosť e, svojich e, pracovníkov takýmto spôsobom vyvážať do Libie, ale aké záujmy má Katar, Turecko, Abu Dhabi, to, je, to sú krajiny, ktoré nie sú veľmi vzdialené. A okrem toho majú tieto krajiny aj ekonomické záujmy. Keď sa pozrieme na výškové budovy v Tripolise, e, tak e, to sú budovy, ktoré postavili turecké stavebné firmy, ktoré by sa tam chceli vrátiť. A tu musím povedať, že prostredníctvom tejto medzinárodnej súdržnosti, ktorú nemôžno preceňovať, e, musíme hovoriť o tom, že aj Katar, Abu Dhabi a Egypt eh, by mali sedieť pri jednom rokovacom stole s Libiou, lebo všetci sa boja nástupu a eh, rozširovania islamského štátu. A ďalšia a posledná téma to je téma konsenzu politických činiteľov ľudí. Táto krajina bola tzv krajina sulfi, čiže to je ten e, nie vahabistický islám, ale bola to tá mekšia forma islámu. Vahabizmus vstúpil do krajiny pred 20 rokmi, ale 80% príslušníkov islamského štátu sú cudzinci, to nie sú Líbíci. Nie veľa Líbícov sa pripojilo k islamského štátu. Sú to predovšetkým Tunisania, Marokánci a pokiaľ ide o tých 6500 eh, príslušníkov islamského štátu, náš vlastne odhad bol nižší, okolo 2000 4000, ale to sú tie eh, sily, ktoré prenikajú do krajiny z vonku. Ďakujem vám za otázky, ďakujem aj za príležitosť s vami hovoriť o všetkých týchto veciach. Ďakujem vám za vašu podporu, potrebujeme ju. Thank you very much, Mr. Veľmi pekne ďakujem, pán Kobler. Pán Brok, neviem, chcete niečo povedať? Ja by som sa chcel len poďakovať pánovi Koblerovi. Myslím si, že jeho misia je nadmieru dôležitá. Musím povedať, že obdivujem vašu odvahu eh, vzhľadom na situáciu v Severnej Afrike. Hovorili sme o situácii v Tunisku, v Egypte. Vieme, že aká je vaša misia dôležitá pre stabilitu v týchto krajinách. A hovorili ste o možných prvých krokoch Sofia tu Dva, To je jedna z najdôležitejších otázok. Preto dúfam, že Eh, budete, že dosiahnete pomerne rýchlo úspech vo vašich aktivitách a eh, a myslím si, že je potrebné potom eh, to, toto riešiť aj z hľadiska takých vecí, ako je súčasná situácia na grécko-macedonskej hranice. Ďakujeme, tým sme sa dostali e, do záveru nášho rokovania. Ďakujem e, tlmočníkom, ktorí boli dnes skutočne vynikajúci a ďakujeme aj kolegom z národných parlamentov, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. E, na budúce sa stretneme v pondelok o 3. popoludní a rozšírené predsedníctvo zostane v miestnosti.